sono stato autorevolmente sollecitato. Bol jeden veľmi dôležitý eh, kolega eh, mi teda navrhol, aby som eh, sa chopil tejto práce, aby sme začali s našim zasadnutím okamžite. Takže návrh programu, jeho prijatie. Včera ste dostali na návrh programu. Máme tu jeden nový bod, e, prezentáciu komisára Füleho. Ide o oznámenie súvisiace s revíziou susedskej politiky. Zdá sa, že máme problém s prekladom, e, pretože na jednom kanáli sa strieda angličtina s francúzštinou. Prvý bod programu, prijatie programu schôdze. Aktualizovanú verziu programu ste e, dostali včera k dispozícii. Nepočujete ma? Alors, le premier point, c'est l'approbation la, la, de leur... Prvý bod je schválenie dnešného, programu dnešnej schôdze. Si, že francúzske tlmočenie bolo na nesprávnom kanále. I can show off and try to speak English, but... Ja sa môžem uh, snažiť hovoriť po anglicky a predviesť sa trošku. Chiedi alla cabina inglese di parlare, vediamo se funziona. Eh, chiedo alla cabina eh, in... Chcel by som poprosiť anglickú kabínu, aby začali tlmočiť. Všetko už funguje dobre. Takže vráťme sa o krok späť. Prijatie programu schôdze. Prvý bod. Aktualizovanú verziu programu zasadnutia ste dostali včera. A je tam jeden nový bod prezentáciu zo strany komisára Füleho. Ide o oznámenie revíz, o revízii e, susedskej politiky a e, nebudeme mať výmenu e, názorov s ministrom zahraničných vecí Islandu z dôvodov teda výbuchu sopky eh, v jeho krajine, takže toto by boli tie dve zmeny. Ak nič nenamietate, eh, v, to, v tomto znení by sme prijali program zasadnutia teraz schválenie zápisnice zo schôdze 12. 13. apríla, 19. 20. apríla. Ak nie sú žiadne námietky, tak eh, týmto príjmame tieto dve zápisnice. Tretí bod. Ja tu nahrádzam teraz predsedu Albertínieho, ktorý sa zdržal v Taliansku z dôvodov dôležitých e, politických e, povinností a je mu ľúto, že nemôže predsedať e, výboru. Ja sa budem snažiť čo najadekvátnejšie jeho prácu odvádzať. 8. septembra vo štvrtok už nebudem mať zasadnutie, ako to bolo pôvodne plánované a presúva sa zasadnutie na pondelok 11. septembra v Štrásburgu. 12. septembra, prepačte. A teraz štvrtý bod. Delegácia e, šiestich e, členov e, AFETu vycestovala do Uzbekistanu v, apríle, v apríli a následne 28. a 29. apríla sa združili so skupinou 8 poslancov pre Strednú Áziu a spoločne navštívili e, Turkmenistan. Pani poslankyňa Anna Gomeš viedla e, delegáciu nášho výboru AFET v Uzbekistane. V Turkmenistane obe skupiny boli vedené pánom Svobodom, ktorého týmto vítam medzi nami, ktorý nahradil pána Bartolociho, ktorý je predsedom delegácie pre Strednú Áziu. Ja by som týmto udelil teraz slovo kolegom Gomež a Svobodovi, aby poreferovali o tých základných udalostiach e, počas e, týchto návštev. Začal by som kolegyňou Gomeš. Grazie, signor presidente. Uh, I, I, um... Ďakujem. Uh, report. Chcela by som informovať o návšteve Európskeho parlamentu v Uzbekistane Myslím si, že <clears throat> hlavný záver bol ten, že toto je krajina, kde sa musíme viacej angažovať e, a nesmie sa táto krajina izolovať. Napriek zásadným problémom, ktorým táto krajina čelí, hlavne v oblasti ľudských práv, Ľudské práva sú stále ešte slabo dodržiavané v Uzbekistane. Detská práca je rozšírená, je to takmer štátna politika. A snažili sme sa tieto témy prediskutovať s našimi uzbeckými hostiteľmi oni sa nebránili tejto diskusii, hoci samozrejme mali odlišný názor a v niektorých prípadoch e, sa dokonca snažili poprieť, že existuje problém detskej práce. A konkrétne s jedným poslancom parlamentu bol tento problém. Ale v tej diskusii sa pokračovalo a samozrejme, že sa snažili E, predložiť argumenty o nedostatkoch zo strany EÚ, ale ale my sme povedali, že Európsky parlament sa snaží identifikovať e, nedostatky v, európsky, e, v ľudských právach v EÚ. V tomto ohľade musím povedať, že sme hovorili o konkrétnych príkladoch. E, po návšteve s e, spolu s pani Hautala som sa spýtala uzbeckého veľvyslanca, e, či by mohol predložiť zoznam konkrétnych prípadov väzňov a veľvyslanec veľmi rýchlo na to reagoval a samozrejme nám aj veľmi rýchlo dal písomnú odpoveď. Ja práve sa týmto zaoberám a teda aj ostatnými informáciami, ktoré máme, ale chcela by som povedať, že tieto kroky zo strany pána veľvyslanca ukazujú vôľu, ktorú sme konštatovali v Uzbekistane, že teda chcú spolupracovať s EÚ, čo je trochu rozdiel od minulosti vrátane oblasti ľudských práv napriek veľkým rozdielom. K ľudským právam by som ešte chcela povedať, že my samozrejme sme spomenuli andičanský masaker, potrebu vyšetrovania. Oficiálne stanovisko je také, že ten prípad je uzavrený. Stretnutia s niektorými eh, obrancami ľudských práv a predstaviteľmi občanských spoločností um, vyústili do toho, že pokrok sa nedosiahne, ak budeme neustále opakovať Andigian. Mali by sme sa skôr sústrediť na ostatné uh, oblasti v ľudských právach. Tiež sme sme zistili, že Uzbekistan si uvedomuje svoju pozíciu v Strednej Ázii, takisto e, kultúrne, historické dedičstvo a veľmi zdôrazňuje vzťahy z EÚ, ktoré by mohli napomôcť riešeniu problémom v Uzbekistane, ktoré sa môžu vyriešiť regionálne, problém vody, je obrovský dopad e, na životné prostredie Uzbekistanu a ďalšie regióny. A v tomto zmysle sme mali pocit, že Uzbekov zaujíma pomoc zo strany EÚ a prekonanie problémov e, vo vzťahoch s ostatnými susedmi kvôli otázke vody. Na záver, vo vzťahoch k susedom odznela kritika toho, že vnímame región ako celok v našich vzťahoch a oni by boli skôr za iný prístup ohľadom vyčlených prostriedkov na spoluprácu, teda iný prístup a bol tu na, bolo tu taká myšlienka, že sa Európska únia snaží vytvoriť umelých lídrov v tejto oblasti. Otázka detskej práce je zásadná. Európska únia by mohla dosiahnuť veľký rozdiel v oblasti ľudských práv aj v iných aspektoch a tu je otázka reformy polnohospodárstva, pretože detská práca je spojená s pestovaním bavlny a táto požiadavka manuálnej práce vyplýva z archaického systému polnohospodárstva. Hlavne teda pestovaním bavlny. Spomínali sme mnohé ďalšie veci, základnú otázku slobody informácií. Naša výmena názorov mala priniesť výsledky v technickej oblasti. Je veľký záujem na spolupráci s EÚ. Je tam projekt Tempus, ktorý prebieha, má vysokú hodnotu, teda bol vysoko ocenený, ale Zastupcovia občianskej spoločnosti sa sťažovali, že majú veľmi málo informácií, veľmi málo príležitostí, e, aby uzbeckí občania mohli e, podávať prihlášky, aby teda mohli získať prostriedky EÚ a študovať v zahraničí. Bol tu zaujímavý návrh e, zo strany organizácií ľudských práv a občanských spoločností. Nestretli sme sa so všetkými, ktorí sme chceli vidieť, pretože boli tu komunikačné problémy a my sme nedokázali tieto problémy odstrániť. Mnohí ľudia nemohli prísť. Neviem, či ich e, príchod ich mohol nejak exponovať e, prípadným rizikám. Ale je tu otázka ratifikácie zo strany Uzbekistanu dohovoru ARES a to má obrovské dopady na životné prostredie a tiež demokratické postupy navrhované organizáciami organizáciami občanských spoločností a ďalšie demokratické reformy. K niektoré e, občanské spoločnosti mali pocit, e, že práca disidentských skupín v Európe má dôležitú úlohu, takisto hospodárskí migranti z Uzbekistanu e, do Ruska tlačia na zmenu a ešte by som chcela na záver povedať, že Európska únia by sa mala angažovať oveľa masívnejšie v ľudských právach a toto nie je len dialog, ktorý by bol prázdny. Dialog musí byť založený na konkrétnych prípadoch a na to potrebujeme primerané zastúpenie z tými, ktorí sú, ktorí sú zodpovední smerom k parlamentu, aby urobili prácu, ktorú chceme urobiť v oblasti ľudských práv a musíme reagovať na požiadavky, aby Európska únia bola aktívnejšia na regionálnej úrovni, aby pomáhala riešiť mnohé problémy, ktoré sa dajú riešiť iba regionálnou spoluprácou. Ďakujem. Grazie, kolega La parola a... Ďakujem kolegyni Gomeš, slovo má kolega Svoboda. A... Ďakujem, pán predseda, v prvom rade. Chcem vyjadriť ocenenie práci všetkých kolegov v delegácii, najmä Anne Gomes. Máme tu teda výbor pre zahraničné veci, ale podvýbor pre ľudské práva a tak ďalej. Takže myslím, že to bola veľmi plodná návšteva. To, čo Anna povedala o angažovanosti, myslím, že je neakceptovateľné, aby sme chceli ropu, plyn z týchto krajín, ľudské práva, pokrok k demokracii, ale nemáme tam naše delegácie. Takže nie je tam skutočná akceptovanosť. Zajtra e, komisár Füle odprezentuje túto revíziu európskej politiky susedstva. A napriek tomu ešte musíme stále skonštatovať, že nemáme tam delegácie. Takže v oboch krajinách, v Uzbekistane, Turkmenistane potrebujeme silné európske zastúpenie, angažovanosť. Po druhé, na rozdiel od Uzbekistanu, proces otvárania v Turkmenistane je nový, taký skromnejší. A to je problém, pretože vieme a aj oni vedia, že nie všetko je v poriadku, ale potrebujem partnerov na dialog. Teraz to všetko začína, je to naozaj len začiatok a ešte nič viac a dúfame, že to viac bude. Diskusia v parlamente opäť nebola skutočnou diskusiou, bola to prezentácia a diskusia, teda prezentácia druhej strany a diskusia z našej strany. Mali sme stretnutie. A s ministrom zahraničných vecí. O mnoho dlhšie sme plánovali. Niekedy to bolo veľmi uh, tvrdé, priateľské, ale tvrdé. A boli tam aj iné uši eh, v miestnosti, eh, ku ktorým teda minister tiež musel hovoriť ale začali sme aspoň eh, individuálne prípady ľudských práv riešiť. Dostali sme individuálne konkrétne odpovede, aj keď nie uspokojivé. Len v jednom prípade bola akcia, reakcia uspokojivá, že bola osoba oslobodená z psychiatrickej nemocnice. Ale ľudské práva to je veľká téma. Nechcem obmedzovať ľudské práva len na individuálne politické práva, pretože samozrejme to sú aj hospodárske, sociálne otázky v oboch krajinách. A preto by malo byť veľmi jasné, že ľudské práva mm, sa netýkajú len jednotlivcov, ale všeobecnej spoločnosti. Určite bol dosiahnutý určitý pokrok, ale nechceme povedať, že jedno namiesto druhého chceme obidvoje, socioekonomický rozvoj a aj osobné ľudské práva. Aj Turkmenistane, tak ako predtým v Uzbekistane, sa zamýšľajú nad vytvorením opozičnej strany alebo aspoň umožnením e, existencie viacerých strán. sa zahraničnej veci povedal, že no, možno to je, ale nikto zatiaľ novú stranu nevytvoril. Neviem, či by som bol v Turkmenistane, keby som tú stranu mal e, vytvoriť, pretože to nie je až také jednoduché ako v niektorých našich krajinách, ale m, mm, treba treba teda trošku potisnúť ten vývoj. No, v prvom rade, ako zareagovať? Poprvé, Anna Gomeš povedala v prípade Uzbekistanu a súhlasíme, že takisto to je v Turkmenistane. Mali by sme tam mať delegáciu EÚ, aby sme preukázali našu angažovanosť a tak ďalej. Potom samozrejme ešte máme na programe správu Nikola, e, ktorú ohlasovala väčšina tohto parlamentu. Myslím, že v zásade môžem súhlasiť so všetkým tým, čo je v tej správe napísané. Otázka je, že ešte som sa teda nerozprával e, so spravodajcom, ale myslím, že sú tu teda dve veci, ktoré by sme mali spojiť s našou akceptanciou. Samozrejme, väčšina parlamentu potom to predseda musí dať na program. Jedna vec je, že ak tu máme partnerskú a dohodu o spolupráci, tak by sme mali mať aspoň dialog. E, to bolo poprvýkrát, čo sme sa tam stretli a pred e, piatimi rokmi bolo stretnutie v Aškabate, ale nikto nemal záujem o našu účasť. Teraz mali záujem a mali sme aj dobré stretnutia. Ale, a veľmi jasne sme to povedali aj ministrovi zahraničných vecí, že teraz chceme návrat, aby um, parlamentári mož, mohli prísť sem do Bruselu, do Štrasburgu a mali by sme teda jasne povedať, že tak, toto je súčasť vlastne tej spolupráce, dohody o spolupráci, je to teda nielen na tej strane eh, vlády aj parlamentu. No a potom by mohli pozvať nejakých špeciálnych spravodajcov OSN, eh, možno aj k mučeniu a k ďalším témam, čiže spolupráca s medzinárodnými orgánmi v otázkach ľudských práv by bola veľmi dôležitá. Takže kedykoľvek to na program dáme, toto partnerstvo, eh, konsenzus mali by sme tie týždne predchádzajúce tomu využiť na aspoň vyjasnenie týchto vecí. Je tam silná účasť v EÚ v rámci niektorých vecí ľudských práv. No a potom treba pokračovať s dialogom s Európskym parlamentom, e, s poslancami z krajiny. Vieme, že títo poslanci nie sú volaní rovnako ako my, ale sú aspoň akým takým proťažkom na to, aby sme mohli posilniť tento dialog, ktorý o pár rokov bude aspoň taký silný ako s Uzbekistanom a potom možno aj silnejší. Takže toľko v krátkosti moja správa. A myslím, že naša angažovanosť je naozaj potrebná, je to v záujme demokracie, ekonomického a sociálneho rozvoja, takisto je to v našom záujme. Ďakujem pekne. Grazie. E- Ďakujem. Ďalší vstup, kolegyňa Kiel Nielsen. Pekne, pán predseda. Niekoľko bodov k tomu, čo povedala pani predsednička delegácie. Zaangažovanosť s týmito režimmi, ako vieme, je možná Eh, inak ako na úkor eh, základných práv obyvateľstva. A chcela by som zdôrazniť túto vec, že by sme nemali vydávať biankošek eh, takýmto režimom a pripomenúť, že v roku 2009 Európska únia zrušila sankcie Uzbekistanu po masakry v Andidžan a teraz by som chcela pripomenúť stovky mŕtvych a všetkých tých exilantov po tejto udalosti z mája 2005 v Uzbekistane, ktoré v tejto krajine sú považované za to, že sa nestali, úplne sa popierajú. Ja by som chcela o tom hovoriť. Myslím, že nemôžeme len otočiť stranu k udalosti, ktorá bola tak dramatická. A pripomínam, že Európska únia rozhodla v 2009 že skončí tieto sankcie. Vieme, že niektoré krajiny viac ako ostatné mali na to dôvody. Uh, a výsledok je ten, že sme nemali vyšetrovanie tohto masakru. Špeciálny spravodajca OSN nemá právo vstupu do krajiny a návštevy väzenia, že útlak voči občanskej spoločnosti a médiám len stále rastie a pripomínam poslednú udalosť, ktorú poznám, zatvorenie Eh, eh, kancelárie Human Rights Watch eh, v Taškente. Ďalšia, ďalší aspekt našich vzťahov s týmto režimom. Spomínate si, že Kazachstán predsedal OBSE v 2010, pretože orgány tejto krajiny prislúbili reformy a výsledok vieme, aký je. Práve naopak došlo k zhoršeniu, k regresii v tejto krajiny, pokiaľ ide o občianske slobody a a útlak eh, slobody prejavu a médií narastá. Takže chcem zdôrazniť toto riziko biankošeku voči režimom tohto typu, o ktorých sme hovorili. Ešte jedna vec, ktorá sa mi zdá byť dôležitá, instrumentalizácia, ktorej môžeme byť obeťou a chcela by som upozorniť na túto vec. Mám pocit, skôr viac ako pocit, že Uzbeci uh, pochopili náš záujem o ekológiu, o obranu životného prostredia a nemali by sme e, to instrumentalizovať túto oblasť. Musíme si uvedomiť, že veľmi nedávno e, mm, je 15 e, kresiel v parlamente vyčlenených pre zelených a mm, snažila som sa získať nejaké informácie, ale nič podrobné som nezistila. Každý región jednoducho e, vybral niekoho, kto je ekológ a teda sídli teraz v parlamente. Pokiaľ ide o ekológiu, hovorili, hovorí sa o tom často, je to kľúčová otázka. A paradoxne Uzbekistan, ktorý je absolútne proti regionálnemu prístupu, aký máme my v Strednej Ázii, vyzýva Európu, aby riešila otázku vody len výročne. Nie je tu takýto prístup priorit tu majú národné projekty, ale pre vodu by sme chceli, aby oni by chceli, aby sme zasiahli. My e, nechceme e, takýto prístup. Otázka priehrady v Ragúne, o ktorej sa hovorí, je samozrejme významná. Vieme, že výstavba veľkej priehrady má negatívny vplyv na životné prostredie, ale nebolo by e, potrebné zahrnúť do tejto otázky aj otázku intenzívneho pestovania bavlny, ktorá je v Uzbekistane jedným z dôvodov tohto nedostatku vody. Je tu veľmi zlý stav a zanedbávanie e, rozvoja systému zavlažovania je tu teda riziko instrumentalizácie a otázka ekológie je naďalej aktuálna. Ďalší aspekt, nehovorili sme o tom, snažím sa len doplniť túto správu, je otázka Afganistanu. Nesmieme zabúdať, že ak Európska únia a niektoré členské krajiny si myslia, že je dôležité mať dobré vzťahy s Uzbekistanom a Turkmenistanom, tak je to určite aj preto, lebo je tu tento spôsob prístupu e, do Afganistanu čoraz problematickejší je prístup z južného Pakistanu. A teda musíme povedať, že Európska únia a členské krajiny sa angažujú v tejto vojne v Afganistane a snažia sa, a jasne nám to povedali, nebudem menovať veľvyslanca, ale je tu ten príklad e, zraneného vojaka, ktorého sme dostali z Afganistanu cez Turkmenistan. Čiže je tu táto otázka hraníc Uzbekistanu, Afganistanu. Je tu letecká základňa, asi 12 lietadiel a helikoptér z Nemecka tu má základňu, čiže musíme brať do úvahy aj tento aspekt ľahko sa zabúda na skutočné dôvody, ktoré nás vedú k tomu, že máme možno tendenciu pozitívne vnímať tieto vzťahy pod zámienkou a tak ďalej. Nehovorí sa proste pravda. Vôľa opustiť Afganistán so zdvihnutou hlavou, to bude asi ťažké, ale bude to na úkor ľudských práv, slobody prejavu v tomto uh, regióne. A ešte jeden bod na začiatku mája pani Ellen Clark, ktorá je zástupkynia generálneho tajomníka, no, navštívila túto krajinu. Momentálne teda nedávno povedala, že Turkmenistan má vnútornú a vonkajšiu politiku, ktorá je konštruktívna. Ja si kladiem otázku, pretože uh, si musíme uvedomiť, že momentálne je tu výbor OSN proti mučeniu, ktorý pripravuje správu a tá by mala byť eh, už čoskoro zverejnená. Konštatujú sa praktiky mučenia, ktoré prebiehajú v tejto krajine. To je naozaj škandalozné a musíme brať do úvahy aj túto správu, aby sme nevyslali protichodné posolstvo do Turkmenistanu, keď jedna strana um, odsúdi tieto praktiky a druhá strana by prišla s pozitívnejšími návrhmi. Je to veľmi komplikované. Momentálne by sme uh, mali skôr osvetliť tieto aspekty diskusie. Ďakujem. Merci, cher collègue. A suivre, madame... Ďakujem a na slova bude pani Autala. Thank you very much, chair. Uh, I have nothing to add. Ďakujem, pán predseda. Nemám nič, čo by som dodala k tomu, čo povedala pani Gomeš o Uzbekistane. Musím povedať, že bolo, veľké, bolo mi veľkým potešením spolupracovať s, s pánom uh, Slobodom. Uh, v Turkmenistane. Ja by som sa chcela sústrediť na dva aspekty ohľadne Tur- Turkmenistanu. Najprv k situácii ľudských práv. O to sme mali veľký záujem a pán Provera si možno spomína, že keď e, predsedal zasadnutiu e, tohto výboru, tak sme, v decembri tak sme sa rozhodli, že sa trošku podrobnejšie pozrieme na situáciu e, týchto ľudských práv predtým, že sa ratifikuje PCA. Situácia e, sa možno trošku otvára, ale e, aspoň ja som teda nezbadala takmer žiadne pozitívne signály. Možno s tou výnimkou, že ja si myslím, že vláda, respektíve režim si uvedomuje, že ak sa bude e, spoliehať len na tú E, tak povediac Bibliu predchádzajúceho lídra, že to nie je dobré východisko pre spoločnosť. Takže sú to určité náznaky, že toto, e, od toho sa postupne upúšťa. Aj keď musím vysvetliť, že keď sme e, navštívili ruskú školu, kde majú svoje deti hlavne ruskí občania za veľmi vysoký poplatok, tak bola tam aj trieda, kde sa učila táto sveta kniha Niazova. Čo parlament povedal o potrebe zlepšenia situácií ľudských práv, nevidím nejaké zásadné zmeny. Medzinárodný výbor Červeného kríža ešte stále nefunguje slobodne politickí väzni sú ešte stále početní, sú tam obmedzenia cestovania a orgány OSN nemôžu slobodne fungovať. Otázka teda je, či by sme v tejto situácii nemali e, sa obratiť na našich zástupcov v Turkmenistane a v Bruseli, aby sme im jasne povedali, že sú potrebné pozitívne signály predtým, než zratifikujeme PCA. A jedna z kľúčových požiadaviek ktorá je podľa mňa nevyhnutná, je, aby boli do krajiny vpustení špeciálni spravodajcovia OSN, najmä špeciálne spravodajca pre mučenie, pretože zdá sa, že tu pretrváva problém s mučením a inými represívnymi opatreniami. Myslím, že ten signál, ktorý sme vyslali veľvyslancom eh, členských, pardon, veľvyslancom, ktorými sme sa stretli v Askabate. Uh, to je odkaz Bože, teda sme to teraz veľmi vážne s tými ľudskými právami a že mm, dá sa snáď pozorovať nejaký pokrok. Uh, Ďalej by som sa chcela pozrieť na inštitucionálnu otázku. Určite si spomínate, že Európsky parlament vo svojom uznesení na konci januára, začiatkom februára vyzval k špeciálnemu monitorovaciemu vytvoreniu takéhoto špeciálneho monitorovacieho mechanizmu. Prečo? Pretože toto je jedna z najrepresívnejších krajín vo svete a napriek tomu e, sa s tým, zaoberám, sa s tým zaoberáme na mnohých úrovniach. Takže zahraničná služba zamietla našu výzvu, aby vznikol takýto špeciálny monitorovací mechanizmus. A už sa tým zaoberal rozšírený, roz, zaoberalo rozšírené uh, predsedníctvo AFETu pred zeleným týždňom. A myslím, že na základe rozhodnutia rozšíreného predsedníctva uh, bolo požiadané o právne stanovisko uh, parlamentu a práva služba zahraničnej služby je presvedčená, že akýkoľvek špeciálny monitorovací mechanizmus k ľudským právam by uh, vlastne roz, uh, narušil inštitucionálnu rovnovahu. Kolegovia, koľkokrát sme už za posledné roky počuli, že kedykoľvek uh, parlament čokoľvek žiada, tak by to narúšalo uh, inštitucionálnu rovnovahu a všetkých vás vyzývam, aby ste veľmi brali vážne naše práva, ktoré nám dala Lisabonská zmluva. Článok 218 sa vzťahuje na medzinárodné dohody a parlament má veľmi jasnú úlohu v rokovacom mandáte. Nie je nič explicitné o úlohe e, dohôd, tak ako boli e, podpísané a ratifikované, ale taktiež si myslím, že medziinstitucionálna dohoda, ktorú parlament má s komisiou, by mala byť dôvodom na väčšie požiadavky a nebyť len presvedčený, že zahraničná služba e, bude zlepšovať ľudské práva, že bude si robiť svoju úlohu. Takže rada by som vedela, či e, právny servis už túto vec e, preskúmala, a akým, k akým záverom dospel. Toto je precedens, toto je taký Mm, taká prvá dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú ratifikujeme v rámci nového prerokatíva Lisabonskej zmluvy a nemal by tu vzniknúť taký precedens, e, na základe ktorého by parlament mal veľmi malé možnosti vlastne sledovať, či sa plnia sluby Ehm, zahraničnej služby. A dobrý, nie je dobrým znamením, že tie benchmarky, ktoré parlament viackrát e, si stanovil vo svojich uzneseniach k Turkmenistanu, ja som to tu už uvádzala, že to nebolo splnené a napriek tomu externá, teda pardon, zahraničná služba je presvedčená, že musíme túto dohodu o partnerstve a spolupráci ratifikovať. Takže toto je situácia, kde e, musíme sa postarať aj o naše inštitucionálne zájmy a práva, aby sa situácia ľudských práv e, v jednej z najrepresnejších krajín zlepšila. Grazie. Ďakujem. Nasleduje kolegyňa Jego. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj predrečníkom, obzvlášť pani Gomež a pánovi Slobodovi, aj teda za vedenie eh, týchto delegácií v Uzbekistane a Turkmenistane. Som členom od 99. roku tejto delegácie pre Strednú Áziu a teda uh, Mala som možnosť vnímať, eh, kedy sa veci hýbu a kedy nie. A k Uzbekistanu som chcela povedať, že mám eh, vlastne dojem, že tu som pozitívne naladená, pretože už je tam eh, opäť možné diskutovať aj Medzinárodný výbor Červeného kríža už dva roky má prístup do väzení. To bol pre nich krok, ktorý pre nich nebol až taký jednoduchý. Takisto odstránili trest smrti a mnohé ďalšie veci zakotvili v zákonoch, um, veci, o ktoré sme žiadali. A teda uh, vždy samozrejme bude trvať, kým implementácia uh, naozaj začne. Um, fungovať v týchto štruktúrách a bude e, potrebná aj ďalšia e, generácia e, na to, aby všetko fungovalo dobre, ale tiež považujem za správne aj dobré pre nás ako EÚ, aby všetky stredoeurópske krajiny, sme, stredoazijské krajiny žiadali, aby teda spoločne riešili dôležité otázky, ako napríklad tieto ekologická alebo tá voda a, a okrem toho krajiny ako táto musia sa zaoberať aj e, tým, aby teda e, sami e, zvládli túto situáciu s vodou ešte stále. Používajú staré kanalizačné systémy zo, sovietské, z čia Sovietskeho zväzu. A tu sa stráca veľmi veľa tej vody, ktorú potrebujú a ešte stále sú tam hospodárske štruktúry z čas hospodá- z Sovietskeho zväzu. Um, Uzbekistan bol zodpovedný eh, za bavlnu a eh, vlastne produkciu potravín v časoch Sovietskeho zväzu. Tak to bolo všetko vtedy zorganizované a tomu slúžila aj ten vodný manažment, ktorý tu ešte stále dnes, ale všetko už rozdelené medzi jednotlivé národné štáty, ktoré eh, majú s týmto aj medzi sebou ťažkosti. Ragún táto priehrada. To, toto otázku sa teraz momentálne zaoberá Svetová banka. Aj po zemetrasení v Japonsku je e, potrebné, aby sme sa pýtali, či takto obrovská e, priehrada je naozaj tou správnou voľbou. Svetová e, banka sa týmto ale zaoberá. Myslím si, že nám bude schopná poskytnúť dobré informácie. Mali by sme eh, naozaj brať vážne spoločnú stratégiu pre Strednú Áziu, zaoberať sa tým, čo eh, je tu spoločné. Pre všetky štáty je tu eh, spoločný hospodársky rozvoj, sociálny pokrok, aj demokratizácia, právny štát, ľudské práva. To platí pre všetky krajiny v tejto oblasti. Mali by sme to žiadať od všetkých. Nemali by sme tam robiť žiadne výnimky a som aj za to, aby sme nerobili žiadnu výnimku ani pri Turkmenistane. Je správne, že ide teda o prvý, e, e, prvú partnerskú dohodu e, po, po Lisabonskej zmluve a teda s touto e, dohodou o partnerstve budeme mať lepšie možnosti obeci žiadať aj dodatočne bez e, takéto dohody e, sa vlastne pripravíme o našu možnosť na niečo naozaj vplývať. Takže tá požiadavka, ktorá zaznela, aby parlamentné grémia mali pravidelné styky, to je vlastne základnou otázkou, to by sa malo stať samozrejme aby naša delegácia alebo zástupcovia nášho parlamentu sa mohli stretávať e, s zástupcami turkmenského parlamentu, aby tí mohli prísť sem k nám. Možno ako v prípade iných e, krajín z tohto regiónu by sme mali e, zabezpečiť aj nejakú výmenu mladých ľudí, spolupracovníkov k nám tu v parlamente a takto exportovať naše know-how, naše vedomosti. A takto by sme mali e, podporne e, pôsobiť e, v týchto krajinách a potom sa nám podarí dostať aj niečo späť. Ja priznávam, že som Nemka, rada priznávam, že bývam veľmi blízko toho miesta, odkiaľ pochádzajú tie helikoptéry a pokiaľ ide o Uzbekistan, priznávam, že sa cítim zodpovedná za tých vojakov, ktorí sú pridelovaní do Uzbekistanu, pretože e, sem tam musím chodiť aj na pohreby takýchto vojakov a to nie sú jednoduché veci. Takže aj tu e, by sme mali postupovať spoločne a nevylúčovať. To je moja veľká prozba na tento výbor. Ďakujem. Posledný, e, posledné vystúpenie kolegyňa Nikolaj. Domnule prešedinte. Pekne, pán predseda. Ako spravodajkyňa som sa zúčastnila návštevy Turkmenistanu a teda v delegácii pána Svobodu a chcem mu poďakovať za spôsob, akým viedol túto delegáciu. Chcem poďakovať všetkým svojim kolegom a dúfam, eh, kvôli pre tých, ktorí boli prvýkrát v Aškabate, že táto skúsenosť bola zaujímavá. Pán Svoboda má pravdu, keď pripomína skutočnosť, že by chcel mať viacero partnerov, ale ľudia si to neželajú. Ja som z bývalej komunistickej krajiny a spomínam si, že aj Čaušesková diktatúra hovorila, že chce vytvoriť viac politických stran, ale ľudia to nechcú. Nesmieme na to zabúdať. Nesmieme si míliť alebo zamieňať politický režim s národmi a s ľuďmi. Môžeme odsúdiť režim. Turkmenský režim si zaslúži takéto odsúdenie, ale tento režim, ktorý je už 5 rokov v Ašchabate, sa snaží o demokratické štandardy, ale je isté, že je možné ho široko kritizovať. Ja myslím, že si nemôžeme dovoliť odsúdiť ľud len preto, že ho vedie takýto tým, typ režimu. Musíme týmto ľuďom dať možnosť pristúpiť k demokracii a preto im musíme ukázať demokratické modely alebo exportovať našu demokraciu, pretože tu neznamená, že nie sú žiadne ďalšie možnosti. Myslím si, že Európska únia musí byť prí, prítomná prostredníctvom demokratického diplomatického zastúpenia. Musíme mať Európsky dom, ten síce už robí niektoré veci, eh, OSN takisto konajú. Ehm, videli sme projekt aktivity OSN a ich výsledky, čo je veľmi, po, veľmi pozbudivé. A naša prítomnosť na mieste je nevyhnutná, aby sme týchto ľudí podporili. Musíme im ukázať cestu, pretože ak e, ju nebudú poznať, e, tak nedosiahnu demokraciu. Nemôžeme od nich žiadať, aby ašpirovali na e, vysoké štandardy, ak ich nepoznajú kvôli mm, zablokovaniu informácií spôsobené týmto režimom. Čiže toto je naša skúsenosť e, bývalých komunistických krajín a nachádzame ju aj v tejto krajine. Turkmenistan je jediná krajina, ktorá nemá dohodu o spolupráci. Pani Gomeš hovorila o Uzbekistane, ktorý má tiež problémy, ale aspoň má túto dohodu. A teda táto krajina mm, môže ašpirovať na demokratické štandardy. Myslím, že prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov môžeme definovať podmienky a aspoň momentálne nepochybujem o schopnosti Európskej služby pre vonkajšiu činnosť aplikovať niektoré pravidlá v takejto dohode. Myslím si, že musíme znovu potvrdiť mandát tejto inštitúcie, potvrdiť kredibilitu vonkajšej služby, musíme zdôrazniť túto dôveru. A ja som tiež za otvorenie EÚ eh, e E, v, smerom k budúcemu právnemu rámcu, pretože takýmto spôsobom by sme mohli byť v našich krokoch v tejto krajine efektívni. Čiže parlamentné otvorenie, parlamentný dialog, tento typ diplomácie by mal byť privilegovaný, aspoň podľa môjho hľadiska. Pokiaľ viem, je jedno z najväč- sme jednou z najväčších delegácií, ktorá prišla do Aškabatu a teda tento dialog musí pokračovať, aby sme podporili naše myšlienky priamo v teréne. Delegácia turkmenských orgánov bola otvorená, hoci situáciu nám predstavili veľmi formálne, hoci teda majú ďaleko k, k demokratickým štandardom, musíme ich podporiť na ich ceste k tomuto cieľu. Pretože ak zostaneme mimo, ak sa nebudeme angažovať, ne, tak e, bude tu len ten status quo, ktorý už teraz existuje a to nie je ani v našom záujme, ani v záujme týchto ľudí. Čiže môžeme diskutovať o sérii pozmenujúcich návrhov, aby tento proces, o ktorom sme hovorili, bol efektívnejší. Musíme začať s našou politickou diplomáciou e, dobrej vôle a ak chceme byť viditeľní, efektívni, tak e, musíme byť prítomní priamo na mieste, pretože iné modely, čínsky alebo ruský, e, budú exportovať svoje modely a Stredná Ázia bude stratená pre Európsku úniu. to nebude len naša chyba, ale máme tu určitú zodpovednosť ako združenie, ktoré chce exportovať svoj typ demokracie všade do, svete, do sveta. Ďakujem. Ďakujem. Stručne sa ešte vyjadri kolegyňa Klomeš, nech sa páči. I thank the colleagues who have supplemented what I said on... Ďakujem. Teraz o Turkmenistane. Zarazili ma tie lesy a, te, a satelitných antén na budovách, aj keď sú asi nepovolené. Takže ľudia asi nejaký rozhľad majú a informujú sa o tom, čo sa deje. A je toho viac, než my sme videli. A úradníci e, akoby pchali e, hlavu do piesku. E, namiesto toho, aby pozerali sa a počúvali. Myslím, že samozrejme Uzbekistan je jeden vážny problém, ale je tam už aj určitá sofistikácia mm, pri riešení veci, ktoré sa v Turkmenistane ešte nedosiahli. Takže teraz už máme to PCA, respektíve keby sme to boli mali v minulosti, tak by sa to, čo potrebujeme, aj tak nezmenilo. Čiže potrebujeme tu, túto, túto angažovanosť. Musí tam byť delegácia EÚ, ako povedal Hannes Svoboda. Ale PCA by nám dala legitimitu. A bola by to určitá orientačná hodnota toho, čo chceme dosiahnuť na no Musím povedať, že v Turkmenistane potrebujeme riadnu delegáciu EÚ, ktorá bude nám zodpovedná. A nebudú to nejakí ľudia, ktorí by sa báli o, o svoje pracovné miesto, a preto by nenadnášali tie správne otázky a tak ďalej. Dialóg, e, ktorý máme, je dosť prázdny, nudný, takže ja podporujem to, čo povedal Hannes Svoboda a, a Heidi Hautala, aby sme sa ne, príliš neponáhali s podpísaním tejto dohody. Ďakujem. Pán kolega Svoboda, ale ne, neotvárame znovu diskusiu. Ďakujem za komentáre kolegov. Chcem len povedať jedno. Všetky susedné krajiny Turkmenistanu nie sú demokratické. Žiadna z nich nie je demokratickou Traja 4 možní partnery sú tam. USA e, zaujíma len prístup do Afganistanu. Čína nie je krajinou, ktorá by sa veľmi angažovala v oblasti ľudských e, práv ani u seba doma, ani v Turkmenistane. Rusko takisto. Jediný partner, ktorý by mohol niečo urobiť pre situáciu v oblasti ľudských práv je Európa. Takže buďme úprimní, snažme sa dosiahnuť PCA samozrejme s určitými podmienkami, prvkami v dohode, ale my sme jediný partner v oblasti ľudských práv. To by malo byť jasné. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Pripomínam vám, že vo štvrtok 26. sa bude konať vypočutie nášho výboru, pokiaľ ide o stratégiu pre Strednú Áziu. Takže štvrtok 26. vypočutie bude od 9. do 11.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 Colleghi. Quando dobbiamo saltare ti dico eventualmente qual è sì. il prossimo. Eh? Così. Abbiamo le votazioni elettroniche. Takže začneme, kolegovia, s elektronickým eh, hlasovaním eh, k viacerým správam. Začneme správou o pokroku dosiahnutom v oblasti boja proti mínam. Spravodajcom je Geoffrey van Orden. Začneme s ocekom 2, kompromis 6. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Kto je proti? E, zamietnuté. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, prijatý. Takže 39, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 41. Nech sa páči. Ešte pán predsedu, čo, pre pán predseda, čo sa stalo s kompromisom 1, 2 až 8? E, Prídu neskôr na našom hlasovacom zozname, zaznamenali sme ich e, až v druhej fáze. Eh, urobili sme takú eh, číslovaciu eh, revolúciu. Pán predseda, ja som sa stratil, kde sme pri tom hlasovaní. Allora, siamo... Takže, kolegovia, nech sa páči. Predseda, niektorí z nás práve prišli. Mohli by ste, prosím, nás láskavo povedať, kde sa nachádzam a ja som spravodajca, <laughs> takže ma to zaujíma. Sme na prvej strane hlasovacieho zoznamu k vašej správe. A sme na pozmeňovacom návrhu 41. Ale čo sa stalo s kompromisnými pozmeňovacími návrhmi? Už, už sme o nich hlasovali. Máme hlasovací zoznam, ale je asi odlišný. Pozmeňovací návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací návrh 42 za, proti. To si skontrolujeme. 42, nech sa páči, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 43 za, proti zamietnutý. 44 za, proti, zamietnutý. 45 za, proti, zamietnutý. Skontrolujeme si to elektronicky. A hlasujeme o 45 elektronicky na požiadanie kolegov. A ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Prijatý. 49. Za? Proti? Zamietnutý. 50. Kto je za? proti. Skontrolujeme si to. 50. Hlasujeme o 50. elektronicky. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý značnou väčšinou. Ak chcete sa ústne vyjadriť, k hlasovaniu môžete to urobiť. Kompromis 9 za, proti, prijatý. Kompromis 10 za, proti, prijatý. Kompromis 55, teda pozmeňovací návrh 55 e, za, proti, prijatý. 57 za, proti, prijatý. 57 za, proti, prijatý 58 za, proti, prijatá 59 za, proti, prijatá 60 za, proti, prijatá 61 za, proti, To si elektronicky ešte skontrolujeme. 61. Otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. za prijaté. Pozmeňovací návrh 62 za, proti prijatý návrh 63 za, proti zamietnutý. 64 za, 5 proti, zamietnutý. 65 za, proti, zamietnutý. Kompromis 11. Kto je za? Proti. Prijatý 66 za. Prepačte, 67. 67 za proti, zamietnutý. 68, prepačte, 70 za, proti. Skontrolujeme si to elektronicky, otváram hlasovanie k 70. Hlasovanie je ukončené. zamietnuté tesne o jeden hlas. Som za sebou hlasovaciu kartičku, takže ak by som bola mohla hlasovať, tak by som hlasovala za. A parità di voto in ogni caso viene rešpinto. V prípade, že je rovnaký počet hlasov za aj proti, je to ešte stále zamietnuté. Takže kompromis 12 za, proti, prijatý. 74 za, proti, prijatá. 75 za, proti, prijatá. Takže hlasujeme teraz o 75 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. o jeden e, hlas za viac, takže je to prijaté. Kompromis 13 za, proti, prijaté. Kompromis 14 za, proti, prijatý. 80 za, proti, zamietnutá. 81 za, proti prijatá 82 za, proti to si skontrolujeme. Otváram elektronické hlasovanie a pozvaniacu návrhu 82. Končím hlasovanie. Nie je to prijaté, je to zamietnuté. 83. Kto je za? Proti? Prijatý. 84. Za? Proti? Prijaté. 85. Za? Proti? Zamietnuté. 86. Za? Proti? Prijaté. 87. Takže k 86. hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. O jeden hlas proti naviac, ale ešte stále je to prijaté. 87 oddelené časti. Prvá časť Hlasujeme, kto je za, proti. Skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Tesne o jeden hlas. Druhá časť. Za. Proti. Zamietnuté. Prepačte, nie 83, ale tretia časť za, proti, ehm, zamietnuté. Takže 88 za, proti. To si skontrolujeme. Elektronicky 88. Kontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A je to zamietnuté. 89 za. Kto je proti? Prijaté. 90 stiahli, 91 za proti, prijaté 92 za, proti, prijaté 93 za, proti, prijaté 11 za, proti, prijaté kompromis 2 za, proti, prijaté Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, prijatý 16. Nie, kompromis 3, prepačte, za, proti, prijatý kompromis 4 za, proti, prijatý 19 za, proti, zamietnutý 20, nie, 22, prepačte, hovorí pán predseda. Takže, vraciame sa k 19. Kontrolujeme elektronicky hlasovanie o 19. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste, končím hlasovanie.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 proti, zamietnuté. 26 za, proti, prijaté 27 za, proti. E, kontrolujeme si to, elektronicky otváram hlasovanie 27. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 28. Kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 5 za. Proti? Prijatý. 31. Za. Proti? Prijaté ale skontrolujeme si to radšej. Elektronicky otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. Máme právo na aperitív. Pozmeňovací návrh číslo 1 za. Proti. To si ešte skontrolujeme elektronicky. Pozmeňovací návrh číslo 1. Chýba nám jeden hlas. Hlasovali ste všetci? Teraz už áno. Je to prijaté. A teraz dvojka. Kto je za? Proti? Musíte zdvíhať ruky, e, lebo inak e, tu hlasujú len dvaja. Takže e, pomôcť pozmeňovací návrh číslo 2. Prosím vás za, proti prijatý veľkou väčšinou. Trojka za, proti, prijatá. Štvorka za, proti, prijatá. Prejdeme ku kompromisu 1, za, proti, prijatý. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu o správe v pozmenenej podobe. Kto je za? Elektronicky hlasujeme. Prosím vás, aby ste hlasovali. Elektronické hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Veľmi široko je to prijaté jednomyselne. Nech sa páči. Predseda, najskôr ďakujem kolegom za podporu v tejto správe, ale chcel by som eh, vyjadriť svoje obavy ohľadom spôsobu hlasovania, pretože hlasovací zoznam, ktorý máme, je úplne odlišný ako ten, o ktorom teraz hlasujeme, na ktorom teraz pracujeme od eh, dnešného popoludnia. Takže neviem, ako sa to stalo, ale naozaj ako spravodajca mám hlasovací zoznam, ktorý nepoznám. To je naozaj veľmi zvláštne poradie. Neviem, kde to vzniklo. Možno by mi to mohol niekto vysvetliť, kedy sa mm, zmenilo poradie v tomto hlasovacom zozname. Come? Ho trasmesso la sua preoccupazione al segretario. Odovzdal som vašu obavu sekretariátu a dostanete detailné vysvetlenie hneď, ako e, túto situáciu prešetria. Nech sa páči. Dostanete, dostanete odpoveď v každom prípade. Ja vám ju momentálne e, neviem poskytnúť teraz. Je mi ľúto. Uh, Uh, Chairman, uh, have you yes. finished? Pán predseda, ak ste skončili s týmto hlasovacím zoznamom, predtým ako prejdeme na ďalší hlasovací zoznam, mám dve veci, ktoré chcem povedať. Mohla by som uh, uh, mať slovo na konci ústnych pozmeňujúcich návrhov, uh, návrhu 1, kde sa hovorí zmena, o zmene zo strany ALDE, ale možno ešte chcem sa pripojiť k tomu protestu, ale možno len poviem, že som sklamaná, že sa odhlasovali, hlasovalo sa proti štyrom z piatich e, týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré podľa mňa neboli skutočne kompromismi a pozmeňujúce návrhy um, neboli odzrkadlené v týchto kompromisoch, takže ľutujem, ale nepamätám si, že za 12 rokov svojho pôsobenia by som mala hlasovať proti 80% kompromisov, ale bojím, obávam sa, že takto to budeme musieť urobiť. May I just respond to that, Chairman? Chcem na to reagovať, pán predseda. Prepačte, Predtým sa ešte hlásil kolega Vigenín a dávam mu tým slovo, potom budete mať možnosť zareagovať. Orden... som reagoval na slova pána Van Ordena. Hlasovací zoznam vždy bol takýto, takže ja neviem, ako to, že pán Van Orden má iný zoznam. Možno, že ste hlasovali o inej správe. Ale pre nás je to prekvapenie, že vy máte niečo iné. Well, um, sa na odpoveď zo strany sekretariátu ohľadom toho hlasovacieho zoznamu. Určite to nie je ten, na ktorom sme pracovali my. Aby som odpovedal na otázku pani Ludford, tieňoví spravodajcovia mi pomôžu alebo podporia ma. Mali sme niekoľko stretnutí tieňových spravodajcov a diskutovali sme o kompromisoch Prepačte, prepačte. Ďakujem. Sťahujem to. Eine, kolega Butikhofer, kolega. Kolega Butikhofer. Eine, eine kleine Unklarheit, Herr Voss. Mám tu takú malú nejasnosť, pán predseda. Uh, predsa len e, v tom hlasovacom zozname, ktorý mám ja, napríklad e, pozmeňovacom 1, odporúčanie spravodajcu Van Orden je plus a poslanec Van Orden hlasoval proti. Takže e, bol by asi naozaj dobré, keby sa tie nejasnosti teda odstránili. Io vi chiederei, eh, io vi chiederei di, di interrompere. Požiadal by som vás, aby sme prerušili tieto výmeny názorov, pretože e, inak sa nedostaneme ku koncu hlasovania. Okrem iného si myslím, že hlasovací zoznam bol poskytnutý dostatočne čas. Nemali sme e, nejaké žiadne e, napadnutia v súvislosti s týmto, takže ja som teda vychádzal z hlasovacieho zoznamu, ktorý mám pred sebou, aj vy ho máte pred sebou, takže povedal by som, že by bolo vhodné, aby sme pokračovali ďalej v hlasovaní a potom eventuálne, ak tu budú nejaké námietky, tak veľmi rádi sa nimi budeme zaoberať. Takže prejdeme k hlasovaniu o správe Hankis hlavné úspechy a budúce výzvy politiky EÚ v oblasti boja proti terorizmu. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Proti? Elektronicky si to skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Dvaja kolegovia nehlasujú. E, uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmaňovací návrh 3. Za. Proti. Zamietnutý. Pozmaňovací návrh 6. Za. Proti. Zamietnutý. 7 kto je za? Proti? Prijatý. Kompromis 2. Za? Proti? Prijatý. Pozmievací návrh 13. Za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh Dobre, takže budem sa pýtať aj, kto sa zdržal. Takže kto sa zdržal? Berieme na vedomie vaše tri mená. Pozmievací návrh 14 za, proti, zdržali sa. Takže kontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 15 za. Beríme na vedomie, ako ste hlasovali, je mi to ľúto. Hneď keď ukončím hlasovanie, ja si myslím, že postupy hovoria o tom, e, že keď e, sa pozrie, že hlasovanie je ukončené a um, hlasovanie bolo vlastne teda e, ukončené, tak už nie je žiadna druhá šanca. Myslím si, že takto to vyzerá aj v národných parlamentoch, aj u nás, takže musíme žiaľ aplikovať toto pravidlo. Pozmeňovací návrh 15 za proti zdržali sa Zamietnutý. 17 za. Takže vraciame sa späť k 16, k 15. Dobre. Dobre, takže budeme postupovať pomalšie. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? proti. Skontrolujeme si to elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 17 za. Proti. Prijaté. 18 je stiahnutá. A sme na ústnom pozmeňovacom návrhu číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 24 za, zdržali sa proti. Prijaté 25 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 26. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmaňovací návrh 27 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 28. Dve časti. Prvá časť, kto je za? Zamietnuté zdržali sa proti zamietnuté, takže druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 30 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 32 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 4. Za. Proti zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 35, druhá časť, to je za, hm, zdržali sa, hm, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti. Skontrolujeme si to elektronicky, otváram hlasovanie ku kompromisnému návrhu číslo 5. Otváram hlasovanie. Chyba jeden hlas. Ukončujem hlasovanie. Je to veľmi jednoznačne e, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Slovo máte k, teda, k ústnemu e, pozmievaciemu návrhu. Nech sa páči. Uh, thank you very much, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Toto je navrhovaný ústny návrh, ale ja by som chcela požiadať, aby sa o tom hlasovalo len ak tam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 And... V mene spravodajky, ktorá tu nie je, chcem uh, veľmi presne prečítať. A tu sa hovorí o expand and develop. Partnerships outside Europe. If it's about strategic... Ak ide o strategické partnerstva, tak si myslím, že je v poriadku žiadať dodržiavanie ľudských práv ak by išlo iba o nejaké príležitostné výmeny informácií, tak by som nebol za. Ale ak je to takéto niečo komplexné, naša skupina môže byť za toto doplnenie. Napríklad strategické partnerstvo s Čínou v týchto veciach. To by mohlo byť naozaj trošku problematické. Takže mm, alebo Irán, to je ďalší dobrý príklad. Mohli by sme akceptovať príležitostné informácie, ale nie budovať na niečom reálnom. Takže môj pôvodný návrh bol stiahnutý. Myslím, že toto môžeme podporiť. Takže hlasujeme o ústnom pozmaňovacom návrhu, ktorý navrhuje kolegyňa Watford, tak ako to vysvetlila a všetkým nám objasnila, kto je za. Proti? Je to prijaté. A teraz budeme elektronicky hlasovať o návrhu správy v jej pozmenenej podobe. Kto je za? Aha, je to elektronické, takže nebudem sa pýtať. Chýbajú e, tri hlasy kolegov, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté veľkou väčšinou. Teraz prejdeme k ďalšiemu. Spravodajkyňou je kolegyňa Muniz de Urkiza. Ide o mandát na trialóg Začneme e, pozmeňujúcim návrhom e, číslo 1 k odseku 1 na za. Proti. Zamietnuté. Dvojka za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Trojka za. Proti zdržali sa, prijaté. Štvorka, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 3, za, proti, zdržali sa, prijaté Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 9. Kolegyne Gomeš. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 13 Pozmievací návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 14 za, proti, zdržali sa, prijaté 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kontrolujeme elektronicky 17. Otváram hlasovanie. OK, votazione chiusa. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1. Za. Proti, proti zdržali sa. prijatí Pozmeňovací návrh číslo 23. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Návrh 24. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. 26 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronicky. 26. Otváram hlasovanie. Ešte jeden hlas. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. 27 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. E, Záverečné hlasovanie elektronicky Ukončujem hlasovanie. 56 za, 1 proti, 6 sa zdržali. Prijaté veľkou väčšinou. Posledné hlasovanie súvisí so správou pána Broka. Odsek 1 Pozmeňovací návrh 4 za, proti, je to zamietnuté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí 5 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Pozmaňovací návrh číslo 5. Elektronické hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prejdeme k 13. Ústny pozmeňovací návrh to je za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijatá, 15 nie, kompromis 2, prepačte, za, proti, zdržali sa prijatí, 17, kto je za, proti, zdržali sa prijatá, 18 za, proti, zdržali sa, prijaté, o kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijaté, 24 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté, 26. Eh, hlasovanie eh, v dvoch častiach. Hlasujeme teda prvej za, proti. Eh, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti. Zdržali sa prijatí. Pozmievací návrh 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa, je to prijaté. A teraz 33 za, 33 proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz kompromis 6 Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Prejdeme teraz na pozmeňovací návrh Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa prijatí 42. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí 40 a nie kompromisný návrh 9. Za, proti, zdržali sa. Musíme si to elektronicky skontrolovať. Príliš málo z vás dvíha ruky, takže hlasujte elektronicky, prosím. Ešte dva kolegovia chýbajú. Jeden. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Prejdeme na 46. Dve časti. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za, proti. Zdržali sa. Prijatá. poriadku, kontrolujeme elektronicky druhú časť pozmeňovacieho návrhu 46. Ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté. 47 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 48 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, pr- eh, zdržali sa, kto je proti, zamietnuté. 50. Nič. Prejdeme ku kompromisu 10. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 57. kolegu Broka, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 59. Takže druhá časť pozmeňovacieho návrhu 57. Máme tu žiadosť o elektronickú kontrolu hlasovania. Otváram hlasovanie. Chýba jeden hlas. O, už, už nie. Ukončujem hlasovanie. Je to prijaté. 58. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz hlasujeme v jednom bloku o jednotke, dvojke, trojke. Nie, kolegovia nesúhlasia. Takže jednotka za, proti, zdržali sa prijaté, dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz elektronické hlasovanie o pozmenenej e, forme návrhu. Ešte jeden kolega, hlasovanie ukončené, 58 za, traja proti, nikto sa nezdržal prijaté veľkou väčšinou. Ďakujem vám za trpezlivosť. A je, teda, ja sám e, si ďakujem za moju trpezlivosť. Kolegi... Kolegovia, prejdeme teraz k bodu 9. Spoločne s podvýborom pre ľudské práva sa budeme zabrať bodom 9. Vonkajšie politiky EÚ na podporu demokratizácie. Chcel by som poinformovať kolegov, že bod 9 sa vzťahuje na prvé preskúmanie na našom výbore AFED, pokiaľ ide o vonkajšie politiky EÚ na podporu demokratizácie. Ide o správu pani poslankyne Veronik de Kaiser. 237 pozmeňovacích návrhov bolo predstavených tejto správe už Eh, boli vedené dve diskusie na druhá na základe pracovného dokumentu a na základe návrhu správy. Správa sa zaoberá aktuálnymi vzťahmi a eh, výzvami eh, pre budúcnosť a zaoberá sa riešeniami. Predtým, než dáme slovo pani spravodajkyni, chcem pripomenúť, že ak bude potrebné diskutovať o pozmeňovacích návrhoch, táto diskusia bude prebiehať um, vo štvrtok na druhá a na afete 6. E, júna v Štrasburgu budeme o tomto diskutovať opäť a v júli e, v Štrasburgu sa bude hlasovať o tejto správe. K postupu prác sa hlasíte? Nech sa páči. Ah, no, ah, okay. Allora, la parola al relatore. Dobre, takže slovo má pani spravodajkyňa. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Už som mala možnosť na tejto pôde predstaviť e, ciele a štruktúru správy. A zdôrazniť jej dôležitosť v súčasnom politickom kontexte, čiže nebudem sa k tomu vrácať. Chcela by som vám porozprávať o spolupráci s tieňovými spravodajcami a samozrejme a o týchto 237 eh, pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli predložené. Dovolte, aby som najskôr poďakovala tieňovým spravodajcom, ktorí z každej politickej skupine predložili pozmeňujúce návrhy bez, eh, hovorím to bez nejakej uh, eh, ironie, toto značne obohatilo túto správu, len, je tu len veľmi málo rozdielov v politických skupinách. Sú tu určite určité odtiene, ktoré môžu byť dôležité, ale uh, Všetci sa skutočne snažili hrať podľa pravidel a priniesť svoj kameň do stavby, ktorú musíme vybudovať a k spoločným hodnotám, ktoré nás spájajú napriek politickým rozdielom. Aké sú typické črty týchto návrhov a prečo musíme dosiahnuť kompromis, ktorý bude možno menej eh, nevyhnutný pre to, aby sme zmiernili tie rozdiely a sústredili sa možno viac na e, sumár týchto 237 e, návrhov, pretože ak by sme to dali všetko do správy, tak by to proste už nebolo možné. Čiže s tieňovými spravodajcami sme celý týždeň um, o tom diskutovali, trikrát sme sa stretli, štvrtýkrát sa stretneme vo štvrtok budeme sa snažiť o syntetickejšie pozmenujúce návrhy, ktoré nám umožnia um, vyriešiť celú sériu pozmenujúcich návrhov, ktoré vypustíme. Takže body, ku ktorým som sa chcela vrátiť. Prvý z nich sa týka samotnej definície konceptu demokracie, ktorá si určite zaslúži, aby sme jej venovali pozornosť. A ja som sa nechcela E, vracať k úvodným návrhom. Základ práce sa urobil v ALDE a pánom Lambsdorfom. To je naozaj monumentálna práca. Pán Lambsdorff mm, prišiel s inou štruktúrou správy, Stretli sme sa len my dvaja v Štrásburgu a nová štruktúra, ktorá bola navrhnutá, je možno inteligentnejšia ako tú, ktorú som si ja predstavovala, ktorá mala tri také hlavné smery. Ale zároveň, ak e, by som s ním e, bola súhlasila len ja sama v Štrásburgu, tak potom, keď prišli všetky tie ďalšie pozmenujúce návrhy z ostatných skupín, s pôvodnou štruktúrou správy jednoducho nebolo možné akceptovať inú štruktúru, bolo by treba všetko úplne prerobiť. Takže o čo sa teraz snažíme a stretli sme sa s asistentom pána Lambsdorfa aj s ostatnými. Snažíme sa teda zachovať všetko, čo chcel pán Lambsdorf povedať k demokracii, ale e, zapracovať do súčasnej štruktúry. No a myslím si, že by sa nám mohlo podar- mohla podariť dohoda a je mi ľúto, že nie sme spoluspravodajcami eh, v tejto téme, ale mm, nemôžeme úplne meniť štruktúru len preto, mm, že všetky ostatné návrhy by sa tomu museli podriadiť, to by bolo veľmi ťažké. Druhá téma, na ktorej dnes intenzívne pracujeme, je problém demokratických nástrojov a ľudských práv. A ide tiež o návrh niektorých e, zo strany, aby sme mali e, teda e, model podobný modelu v Spojených štátoch. Mám tu niekoľko takých línií, je tu veľká diverzita názorov, niektoré návrhy hovoria o tom, že máme mať e, takúto demokraciu, niektoré hovoria a áno, ak sa nám nepodarí zmeniť existujúce nástroje, a moja východisková pozícia bola taká, že nechceme vytvárať ďalšie nové nástroje, zlepšíme tie, ktoré existujú dnes a ktoré si zasluhujú zlepšenie, lepšie financovanie a väčšiu pružnosť. Takže čo bude zachovanou líniou v tejto správe, čo bude pripravené pravdepodobne do štvrtka? Povieme, že máme nástroje, podpora demokracie sa môže robiť prostredníctvom demokracie ľudských práv, prostredníctvom obchodných dohôd, ktoré sa využijú ako nástroj, nástroj stability a tak ďalej ale sú tu aj nedostatky v týchto nástrojoch, že sú príliš ťažko pádne, podfinancované, nekoherentné, ne, nevyužívajú sa dosť často. Čiže tu je mm, základná práca, ktorá nás čaká. Ak sa nám nepodarí zaktívniť a spružniť tieto nástroje, aby vyhovovali situáciám, kedy e, nastáva prechod k demokracii napríklad v arabskom svete momentálne tak by sme mohli uvažovať o vytvorení e, určitého nástroja na demokraciu e, pod podmienkou, že to spadá pod bežný rozpočtový rámec e, s plnou parlamentnou kontrolou. Takže skutočne, ak tu budeme mať takýto demokratický nástroj, bude to v bežnom rozpočte Malo by to byť v bežnom rozpočte s plnou kontrolou parlamentu. Kompromis, ktorý sa snažíme nájsť, je posilniť existujúce nástroje, ale nie sme proti tomuto demokratickému nástroju, ktorý má veľa um, proponentov a pani Ashton sa v tom angažuje. Takže chceme, aby tu boli podmienky. A nové nástroje k, nad ktorými by nemal parlament kontrolu, to by mm, bolo na úkor, na úkor pružnosti a to podľa mňa nie je jediné riešenie, ktoré by náš výbor dokázal podporiť. Takže takýto kompromis vám bude navrhnutý. No a teraz tretia téma demokratizácia prostredníctvom obchodných dohôd. Tu nie sú veľké rozdiely medzi politickými skupinami, pokrieť o všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré som dostala. Snažíme sa um, nájsť uh, možnosť, uh, ako toto zosumarizovať. Boli tu určité otiene v názoroch, ale podľa mňa tu nebudú veľké problémy. Štvrtá téma pozmeňujúcich návrhov pozorovacie misie, volebné misie odsek 14 a 15. Aj tu je celá séria pozmenujúcich návrhov. Sú tu kompromisy, ktoré sme už našli s tieňovými spravodajcami. Samozrejme je tu mm, predstava, že budeme pokračovať v týchto pozorovacích volebných misiách. Budeme mať volebný cyklus, ktorý bude komplexnejší, čiže pred E, čas pred misiou, počas misie a po misii, takže nadväzné kroky a podpora e, zo strany rady, e, služby pre vonkajšiu činnosť celej EU, aby sa tieto misie uzavreli a aby tu bola podpora implementácie odporúčaní zo strany týchto misií, pretože samozrejme odporúčania a závery sa niekedy berú nie celkom vážne zo strany politických orgánov. Mm, ja priznávam svoju vinu. V texte som žiadala, aby tu bolo priblíženie sa rady a vonkajšej služby pre vonkajšiu činnosť e, k záverom týchto misií a k jej implementácii. Myslím, že nemôžeme žiadať radu alebo Európsku úniu, aby nás priblížila k záver k odporúčaniam týchto pozorovacích volebných misií, ktoré sa veľmi často robia zo strany technik, britských zamestnancov, ktorí mm, nie sú zvolení do parlamentu. To musí prejsť tom nášho, nášho zváženia. Sú to teda nezávislé misie a nemôžeme od nich chcieť, aby e, Európska služba pre vonkajšiu činnosť alebo pani Ashton toto podporili bez toho, že by to bolo schválené e, orgánom, ktorý má politickú legitimitu a to nemusí byť práve misia Európskej únie. Teda, čo chceme je, aby závery, alebo keď povieme, že proces mm, nebol demokratický, v odporúčaniach chceme podporiť túto implementáciu. Je tu teda rozdiel medzi závermi misie, konštatovanie tento proces bol demokratický alebo nie. A tým, čo treba urobiť e, s odporúčaniami, správou, ktorá sa urobí po misii. A tento odtieň som dostatočne nezdôraznila, niektorí z mojich kolegov to e, zrejme urobia, keď budú žiadať o to, aby boli niektoré veci vymazané. Určite majú oni pravdu. Piata téma pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli navrhnuté, sa týka tretej časti textu, ktorý sa zaoberá podporou sociálnej dynamiky. Som si kladla mnohé otázky, Čakala som všetky možné ťažkosti, ale určite som nečakala, že tu bude podpora sociálnej dynamiky v niektorých krajinách je tu problém v preklade toho, čo je sociálna dynamika a sociálne hnutie. Vo francúzštine je to veľmi jasné. Sociálna dynamika e, sú organizácie mládeže, e, polnospodárov, žien, ktorí sa snažia niečo spoločnosti vtlačiť. Ak je to napríklad ženská organizácia, tak je to uh, výmena receptov alebo nejakých e, vzorkovníc. Môžu to byť e, podporiť vzťahy ľudí v určitých kontextoch. To vytvára sociálnu dynamiku. Dnes ráno som videla e, ženy z Severného a Južného Sudanu, ktorí sa snažia ktorí sa snažia vybudovať mosty v tejto krajine a ktorí hovoria, že my budeme mať mier, a ak to nie je možné, my ženy sa budeme pôvodcami tohto mieru. Toto je sociálna dynamika, to sú tie spontánne hnutia, ktoré sa vytvárajú, aby sa niečo vybudovalo, mm, alternatíva korumpovaným režimom. A nie všade to znamená sociálne hnutie, to je niečo iné. Niektorí z mojich kolegov, hlavne z EPP a ALDE, chceli nahradiť v texte sociálnu dynamiku občianskou spoločnosťou a to nie je to isté. Občianská spoločnosť e, samozrejme je veľmi dôležitá, je to obyvateľstvo, e, jednotlivé vrstvy, jednotlivé sociálne kontexty, ale sociálna dynamika je zdrojom a teda ja som za zachovanie sociálnej dynamiky, som pripravená niektoré veci v texte zmeniť. E, nie je to, e, nezodpovedá to celkom anglickému prekladu, ale chcela by som, ale určite ma to nezabije, Táto tretia kapitola by mala e, byť zachovaná vo svojom duchu a neviem prečo EPP alebo ALDE. Ja poznám rozličné kresťanské združenia, e, kresťanské odbory, ktoré robia vynikajúcu prácu. To nie je politická otázka socialistov, kresťanov alebo niekoho iného. Je to skôr myšlienka skupín, Čiže sociálna dynamika, ktorá sa vytvára a ktorá sa potom stane politickou, je to vlastne možnosť pre krajinu, ktorá, e, ktorú ťaží veľmi autoritárny alebo skorumpovaný režim, aby to bola nejaká politická alternatíva, pretože autoritársky režim na to nenecháva priestor. Takže toto sa vynára ako alternatíva. V takomto duchu by som si želala, aby sme našli znenie, ktoré umožní zachovať túto myšlienku. Takže 5 oblastí, na ktorých e, pracujeme a vďaka spolupráci, úplnej spolupráci všetkých politických skupín, tieňoví spravodajcovia momentálne pracujú, nielen oni, predkladajú vynikajúce pozmenujúce návrhy a ak môžem to povedať e, vám, Pán Provera, ak vám e, môžem polichotiť, e, tak vy ste predložili takéto návrhy a aj mnohí ďalší. E, a ja sa pokúsim zachovať všetko toto bohatstvo bez toho, že by som príliš zaťažila túto správu, ktorá musí si zachovať svoj význam. Mám všetky pozmenujúce návrhy tu pred sebou, ale nechcela som hovoriť o každom z nich. Chcela som vám len tak zosumarizovať tento projekt, ktorý sa momentálne buduje, je veľmi dôležitý a všetci tomu venujú pozornosť, pretože prichádza v čase a s témou, ktorá je kľúčová pre nás, Európanov. Multigrácie. Ďakujem. Máme štyri prihlášky do diskusie, 5 e, e, medzičasom. Začneme s kolegyňou Hautala, predsedničkou podvýboru pre ľudské práva. Ďakujem, pán predseda. Môžem povedať, že táto správa je veľmi dobre načasovaná, a to z viacerých dôvodov. E, Rada prijala svoje závery k podpore demokracie v decembri 2009 a myslím, že udalosti v arabskom svete nám tiež dávajú dôvody poriadne sa zamyslieť nad tým, ako chceme, ako budeme podporovať demokraciu. Ako už povedala spravodajkynia, polské predsedníctvo a polský minister zahraničných vecí veľmi aktívne podporujú nové druhy finančných nástrojov, na podporu demokracie v tretich krajinách a plne súhlasím so spravodajkyňou, že je potrebné mať e, etablované správne štruktúry, parlamentnú kontrolu a veľmi rada by som bola, keby aspoň poslanci, ktorí pracujú na tejto správe by sa mohli vopred stretnúť e, s polským predsedníctvom, pretože tento projekt je veľmi vážny a musíme zabezpečiť, že parlament je do toho zapojený. Možno tu budú spôsoby, ako preskúmať možno nedostatky e, alebo určité výzvy, ktoré sú v našich nástrojoch pre demokraciu ľudské práva. Možno, že tento European Endowment for Democracy to by mohlo byť nejakou súčasťou musíme sa nad tým paralelne zamyslieť. A myslím, že je dôležité, že spravodajkyňa e, nám e, hovorila, čo si myslí o tých pozorovateľských volebných misiách, pretože momentálne je jasné, že nevždy plne slúžia svojmu účelu a my ako Európsky parlament e, zodpovedáme za tieto misie, pretože máme tú pracovnú skupinu, ktorej predseda pán Albertini, pani Žoli, myslím spoločne. Takže Mali by sme e, sa môcť vyjadriť k tomu, ako by tie misie boli dostatočne obsiahle, pokiaľ ide o náš pojem demokracie, e, mali byť dostatočne dlhodobé a nemali by tam byť žiadne politické instrumentalizácie, tak ako sa to teraz často stáva. A vidím, že sa tu niekto smeje, ale dúfam, že to je taká sympatizujúca, taký sympatizujúci smiech. A táto správa by mohla byť príležitosťou pre parlament e, novo definovať podmienky a kritéria e, volebných e, pozorovateľských misií. Myslím, že tých 237 pozmeňovacích návrhov v zásade obohacuje správu a som si istá, že budeme mať veľmi komplexnú správu, keď to keď spravodajkyňa dá tieňovým spravodajcom e, svoje závery, ako k tomu pristupovať. A som veľmi rada, že kolegovia predložili mnohé pozmaňovacie návrhy, ktoré prepajú demokraciu ľudsk- s ľudskými právami a nad tým sa musíme veľmi jasne zamyslieť, bez toho, aby sme sa snažili o nejakú duplicitu v, voči výročnej správe o ľudských právach, ktorú dostaneme v júli. Je tu určite prepojenie medzi demokraciou a ľudskými právami a Páčia sa mi niektoré tie definície. Myslím, že pán Kukan tu dal definíciu demokracie, čo je demokracia. Myslím, že je to pozmeňovacom návrhu 90. To je naozaj veľmi dobré, pretože demokracia nie je len o voľbách. A mm, takže naozaj sa teším na dopad tejto správy, keď bude finalizovaná, pretože určite bude mať dopad. Bene, eh, la parola al collega... Dobre slovo má kolega Kukan. Žiaľ, doplnili sa na zoznam rečníkov ďalší kolegovia, takže žiadam vás, aby ste boli struční vo vašich vyjadreniach. Eh, na dve minúty obmedzujem rečnícky čas všetkých. Kukan. Pán Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Mnohé pozmaňovacie návrhy k tejto správe naznačujú veľký záujem o otázku demokratizácie v zahraničných vzťahoch EÚ. Chcem vysoko oceniť prácu spravodajkyne a chcem poďakovať aj ďalším kolegom za ich úsilie a pozitívny prínos k práci. Áno, načasovanie je správne, ako povedala pani Hautala. Diskutovali sme o týchto politikách v čase, kedy na mnohých miestach vo svete vidíme pohyb smerujúci k demokracii. Zo správy a z pozmeňovacích návrhov je jasné, že demokratizácia a ľudské práva musia byť mainstreamované a musia byť v centre e, zahraničnej politiky EÚ. Chcel by som zhrnúť niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sú e, dobrým základom pre stanovenie priory tejto správy. Podporujem pozmeňovacie návrhy, ktoré žiadajú o mainstreaming demokratizačných politik v zahraničnej činnosti EÚ a ktoré žiadajú konsolidáciu v demokratizačných procesoch. E, časť správy, ktorá sa zaoberá prenosom paradigiem, je dobrým e, východiskom takéhoto signálu. A tu by som chcel tiež zdôrazniť jednu vec. Hoci situácia v Severnej Afrike a na Blízkom východe v nedávnom čase bola v centre pozornosti, nemali by sme naše prístup e, zakladať len na tieto dva regióny. E, podporuje sa to nielen v prípadoch rodiacich sa demokracií. Demokratizácia trvá určitý čas a potrebujeme dlhodobý prístup k všetkým krajinám, ktoré prechádzajú demokratickým prechodom. Noví členovia musia mať dobré skúsenosti s týmto demokratizačným procesom a to môžeme v mnohých prípadoch využiť. E, čo sa týka ďalšej časti správy, myslím, že by bolo dobré plne podporiť pozmeňovacie návrhy, ktoré predložila, e, predložil kolega Lambsdorff za ALDE. Tam sú vlastne kľúčové prvky demokracie 1.31 e, až 1.45. E, takže viem, že nie je možné nájsť nejakú všeobecnú definíciu demokracie či demokratizácie, ale bolo by naozaj užitočné, keby sme aspoň načetli hlavné a kľúčové prvky v tejto správe. Čo sa týka e, nástrojov na podporu demokracie, mnohé pozmeňovacie návrhy idú týmto správnym smerom. Podporím e, pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú Európskeho endowment fondu. Myslím, že by bolo dobre podporiť tento návrh. A napokon, pán predseda, posledná časť by sa mala zamerať na občianskú spoločnosť, pohyb v občianskej spoločnosti a musíme podporiť tieto organizácie a ich prácu. Ďakujem. Grazie. E, ďakujem. Slovo má ďalší tieňový spravodajca kolega Lambsdorff. Pekne, najskôr chcem poďakovať Veronik za to, že bola taká konštruktívna v celom tomto procese. Dovolte mi začať tým, že poviem, ako som rád, že chce prevziať e, rozličné definície, nie rozličné definície demokracie, ale to, e, čo ja chápem ako súčasť e, udržateľnej demokracie. Snažíme sa o niečo takéto v Európe, pretože ostatné inštitúcie sa len veľmi ťažko na takomto niečom dokážu dohodnúť. Musíme tu mať skutočne európsku diskusiu. Druhá téma ED, EEDH. Eh, je tu revízia EMP, to by mal eh, zverejniť pán Füle a bude tu teda takýto European Endowment for Democracy. Súhlasím tiež s tým, že by to malo byť eh, tiež nástroj pre občianskú spoločnosť a EEDHR by mal zostať. Požiadal by som polské predsedníctvo, komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby nám predstavili uh, systematický a kohezívny prístup k týmto nástrojom, pretože inak budeme mať e, rozličné veci e, v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude bojovať o to, kto bude robiť čo. Všetci budú mať dobrý úmysel, ale bude tu chaos a budú sa e, zbytočne vynakladať zbytočne prostriedky. Myslím, že je to dobrá myšlienka. Páči sa mi to ako základný model, ale musíme mať systematickú definíciu, čo e, budú jednotlivé tieto subjekty robiť, ako sa budú vynakladať prostriedky. Je tu už návrh dohovoru, ktorý e, koluje. Musíme sa na to pozrieť, pretože na to bude potrebný, potrebné schválenie. Pokiaľ ide o pozorovacie volebné misie, myslím, si, že správa eh, Veroniky je v tomto hľade veľmi eh, správna. Pokiaľ ide o sociálnu dynamiku, tak možno je to otázka znenia, sociálna dynamika. Mm, podľa mňa v, tomto, v tejto oblasti dokážeme nájsť kompromis. Ďakujem. Bene, allora. Dobre, takže ďalší eh, kolegovia majú už len minútu na svoje vyjadrenia. Je mi ľúto, ale máme tu celkom jasné obmedzenia. Kolega Zahla, nech sa páči, máte slovo. Thank you. Uh, I would like... Ďakujem pekne. Chcel by som oceniť prístup v tejto správe a načasovanie, eh, ktoré podľa všetkých nás je veľmi dôležité. Situácia sa zmenila v minulosti demokratizačný proces bol procesom ovplyvnenia vládnúcej elity alebo vlád a teraz e, máme veľmi široké sociálne hnutia a nástroje zahraničnej politiky musia e, sa tomu prispôsobiť a o tom táto správa hovorí. Po druhé, je veľmi dôležité po tej škode, ktorá bola spôsobená hlavne mm, Bushovou administratívou. Táto správa musí hovoriť o tom, ako dosiahnuť nápravu, ako konať inteligentnejšie, ako tomu bolo eh, doteraz. Ďakujem. Eh, Ďakujem za eh, dodržanie rečníckého času aj. Kolegyňa Gomeš, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem zablahoželať Veronike jej práce. Ďakujem jej. Myslím, <clears throat> že táto téma je zásadná. Musíme spolupracovať aj s krajinami Južného Stredomoria. Toto je posolstvo ktoré e, tu pre nich máme. Ja som sa práve vrátila z Líbie a ja veľmi dobre chápem, čo Veronika hovorí, keď e, e, hovorí sociálnu dynamiku, pretože to vidíme aj v Líbii pod kontrolou mm, orgánov TNC. Napríklad mimovládne organizácie explodujú, je tam veľmi veľa takýchto organizácií, environmentálnych organizácií a tak ďalej ale je tu obrovská potreba budovania kapacít, sklbenia jednotlivých trendov a to vlastne o nich žiadame. A tiež súhlasím s kritériami pre pozorovacie volebné misie. Myslím si, že musíme povedať vysokej e, predstaviteľke, že nemus, nemôže navrhovať misie tam, kde neboli rešpektované naše odporúčania, tam, kde vlády nezaujíma prechod k demokracii. Čiže rešpektovateľnosť politickej oblasti je potrebná tiež otázka, e, ktorá tu odznela. E, súhlasím s tým, čo povedali kolegovia. Ja úplne súhlasím s takýmto nástrojom, aby sme mali e, takéto nástroje pre politické strany. Čiže ja podporujem tento endowment, ale musí to byť pod kontrolou Európskeho parlamentu, tak ako je to v prípade amerického nástroja pre demokraciu. Kolega Cyrus Volsky, prego. Kolega Cyrus Volsky, nech sa páči. First, I mean, I, I want... Najskôr chcem objasniť a odpovedať na niektoré otázky, ktoré položila Veronik de Kaiser. Nemala by to byť Európska nadácia pre demokraciu, nemalo by to byť náhradou EADHR, mm, malo by to byť po zaštitou Európskeho parlamentu, pretože to nie je výkonná vrstva, ktorá má učiť, ako robiť demokraciu. Musí to byť pod parlamentným dohľadom. Po druhé, musí to byť doplnok toho, čo už existuje a mm, nemalo by to čerpať e, prostriedky, ktoré neexistujú. Malo by to byť nositeľom stratégie. Máme na mysli 100 miliónov eur. Ehm, je to niečo podobné, ako americký kongres vynakladá na tento cieľ. Mala by to byť e, odzrkadlené potreby spoločnosti, strany, parlament aby sa nahradilo to, čo teraz máme hlavne e, v, našich e, sused, v našom susedstve, kde máme e, oligarchov alebo kmeňové spoločenstva. Malo by to byť vlastníctvo v európskej spoločnosti, zamestnanci, ehm, odbory, ehm, mali by tam byť zastúpené všetky vrstvy spoločnosti, aby sme decentralizovali našu politiku, aby sme dali prostriedkov týmto klastrom v spoločnostiach a aby sme dosiahli tie klastre v e, spoločnostiach, ktoré, ktoré chceme. Asi 50 by sa malo venovať nadáciam alebo politickým stranám na európskej úrovni a zvyšok jednotlivým aktérom. Malo by to byť založené na koncepte twinningu. Ďakujem. Chuntis. Chuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν και πρέπει Ďakujem pekne. Chcela by som vám pripomenúť, že som tieňovým spravodajcom GUE a dúfam, že mi dáte trošku viacej času. Prosím teda o určitú zhovievavosť, hlavne pokiaľ ide o mm, poradie rečníkov. Podľa mňa to, čo spravodajkyňa urobila, je veľmi dobrá práca. odolala pokušeniu e, toho, že demokracia sa dá exportovať. Nie je to možné. Toto je taký horký záver, ktorý si môžeme vyvodiť e, z posledného vývoja e, veci a myslím si, že spravodajkyňa bola veľmi opatrná a citlivá. My s tým súhlasíme. Chcem sa sústrediť na tri veci, ktoré v ktorých mám určité pochybnosti, buď e, kvôli pozmeňujúcim návrhom alebo správe. Ale správa je dobrým smerom. Prvá vec, Myslím, že je potrebné uvedomiť si o hranice európskej zahraničnej politiky, pretože v prípade, že ich presiahneme, tak potom tu bude veľké riziko e, zasahovania. A niekedy kritéria, ktoré sa používajú, e, nerešpektujú ľudské práva a demokraciu, čiže musíme byť veľmi opatrní. Druhý komentár. Financovanie politických strán a politických hnutí. Chcem hovoriť o pozmenujúcich návrhoch. Viem, že uh, sa môžeme pokúsiť a mm, vypracovať objektívne kritéria, ale na nešťastie niekedy sa toto využíva na intervencie a na subjektívnu podporu niektorých politických hnutí. Budeme mať príležitosť hovoriť o tejto téme znovu a my sme proti niektorým nadáciám, ako napríklad mm, demokracia a tak ďalej. Niektoré politické koncepty sú komplikované, demokracia je jedným z nich. Aj keď sa snažíte o správnu definíciu, niekedy e, môžete ísť zlou cestou. Nemyslíme si, že náš výbor a Európska komisia môžu nahradiť OSN. Ja by som teda bol za to, aby sme využívali definíciu demokracie v uzneseniach, v rezolúciách OSN. Ďakujem pekne. A e, ešte raz spravodajkynia ukázala, že naša spolupráca bude veľmi dobrá. Ďakujem. Grazie. E- Ďakujem. Mali ste k dispozícii všetok e, čas pre tenových spravodajcov a ešte trošku viac, ale myslím, že ešte aj vaš, vaša kolegyňa Berža ešte by sa mohla vyjadriť kolegyňa Muniz. Nech sa páči. Eh, Ďakujem. Naozaj chcem zablahoželať pani De Kaiser k vynikajúcej správe. E, prichádza včas a odzrkadľuje veľmi citlivý politický charakter tejto otázky e, akceptovala návrhy tieňových spravodajcov, za čo som jej vďačná. A pokiaľ ide o tieto pozorovacie misie, to je relevantné hlavne pre Európsky parlament. E, Európsky parlament má, je, má špeciálnu relevantnosť, pokiaľ ide o takýto druh misií. Mali by sme si uvedomiť potrebu posilňovať a zachovávať legitimnosť a kredibilitu volebných pozorovacích misií na ktorých sa zúčastňuje Európsky parlament. Kredibilita týchto misií je dôležitá pre dobrú organizáciu a efektívnosť týchto misií. Samozrejme, že sa to dá zlepšiť, ale funguje to už nejaký čas, funguje to dobre a je to nositeľ určitej prestíže EÚ. Sú dôležité aj v očiach občanov, poslanci parlamentu um, musia byť veľmi opatrní, musia zachovať dobrý imič, ktorý máme. Uh, ak sa tam zúčastňujú aj iní účastníci mimo Európskeho parlamentu, tak to musí e, byť v rámci e, tej možnej marže. Ďakujem pekne. Al kolega Grip. Ďakujem. Na záver má e, slovo kolega Grip. <clears throat> Ja rovnež chcem się przyłączyć do tých dobrých slov, ktoré... Chcem sa pripi- pripojiť ku všetkým tým, ktorí sa tu vyjadrovali dnes ke správe pani De Kaiser e, podporne. Od prvej prezentácie v podvýpore pre ľudské práva táto správa bola prijata pozitívne a som plne presvedčený, že 5 tém, ktoré sa prejavilo, ktoré sa prejavili v pozmeňovacích návrhoch, že tieto boli dobre vypracované a že budeme na základe toho môcť dosiahnuť kompromis. A keďže som jeden z troch autorov za touto myšlienkou špeciálneho fondu pre demokraciu, tak plne súhlasím, že tento fond by mal podliehať parlamentnej kontrole. Je to iba prirodzené, že parlament by mal e, vykonávať kontrolu, dohľad. A myslím, že moje doterajšie e, konverzácie naznačujú, že kompromis je aj tu možný a som presvedčený, že skúsenosť z nedávnych zmien v Severnej Afrike je taká, že potrebujeme takýto fond, pretože kto by mal byť pripravený na prevzatie vlády tam, ak tam chýba infraštruktúra, chýbajú tam politické strany a tak ďalej, takže to bude dosť ťažké. A posledná vec, ktorú chcem nadniesť, sa týka dobrej praxe Mm, ktorá sa má šíriť, najmä ak to je z práce ombudsmanov. Ďakujem. 5 minúty per le conclusione 5 minút eh, kolegyňa de Kaiser, aby eh, mohla zhrnúť diskusiu a vyjadriť sa. Nech sa páči. Eh, monsieur président, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem v prvom rade pani Hautala. Dobre som si zaznamenala všetky pozmeňovacie návrhy, veľmi si ich váži. Myslím, že e, má pravdu, zdôrazňovať to prepojenie medzi demokraciou a ľudskými právami. A veľmi stručne, pán Kukan, e, je tu celý rad pozmeňovacích návrhov, ktoré ste urobili a nebudem tu podrobne o nich teraz hovoriť. E, veľmi si ich cením Neviem, či sme sa už mali šancu stretnúť s vašim asistentom, so všetkými tými asistentami, s ktorými sme konzultovali. Myslím, že vaši asistent... Bol? Bol, dobre. Uh, fajn. Uh, ja sama budem aj na tom štvrtkovom zasadnutí, takže určite budeme môcť o tom diskutovať. Uh, celkom určite beriem tú myšlienku, že demokracia je práca dlhodobá, naozaj je to tak. A oznámenie, ktoré e, dá Cathy Ashton k revízii politiky susedstva, mm, e, k tomu sa, tomu sa budeme veľmi venovať. E, tá myšlienka demokracie, áno, spomínal to aj pán Gžib. Ja zajtra budem vo Varšave, tam sa stretávam e, so zástupcami polského predsedníctva z našej politickej e, rodiny. Mm. Takže dopodrobná si pozriem tú pozíciu predsedníctva a je pravda, že dve veci nás trošku zaražajú. Jednu vec všetci spomínali, e, aj pán Sariuš Volsky to hovoril, je to tá potrebná parlamentná kontrola a ja zatiaľ nevidím celkom presne, kde by sa to malo zastaviť. Vidím tu určité také eh, rozvetvenie, prekryvanie. A eh, nikto ma zatiaľ nepresvedčil, že keby eh, sa niečo nové rozbehlo, že by to nebolo koniec existujúcich nástrojov, takže musíme si to ešte trošku dojasniť, ale nie je to nič také veľké. Ďalej, pán Lambsdorff, ja už som to čiastočne zodpovedala k tomu nástroju demokracia a ľudské práva eh, k občianskej spoločnosti. Som presvedčená, že sa dopracujeme k dohode. Myslím, že eh, neviem si ani presne, že by sme sa nedohodli. Kolega Zála tiež už som to povedala asistentovi, že si veľmi vážim tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sú uh, novou notou určite v, tomto, v tejto správe. Pán Zajuš Volský vám som už odpovedala, pán Šuntis, mali sme tu určité rozlišné alebo odlišné názory a nie ale k tomu pozmeňovacom návrhu uh, 61, eh, kde sa spomína nescuditeľné právo národov na sebeurčenie a na to, aby si zvolili vlastnú formu politického, sociálneho a ďalšieho eh, života. Je to taký základný princíp. Treba to pripomínať. Dokonca som navrhla, že by to bolo na začiatku tej správy, nie tam, kde ste to navrhli vy. Takže eh, určite dopracujeme sa aj k dohode Ehm, celkom súhlasím s tým, čo povedala Maria Moniz, ale už sme o tom hovorili. Myslím, že by malo byť možné využívať skúsenosti našich bývalých kolegov, ktorí sú členmi Európskeho parlamentu v týchto volebných pozorovateľských misiách. Myslím si, že majú skúsenosti. Maria Moniz hovorí, že už nemajú legitimitu. Ehm, možno, ale Určite sú spôsoby, ako e, využiť e, tieto skúsenosti. Napríklad Pat Cox, bývalý predseda Európskeho parlamentu, e, tiež sa zabral toto otázkou takže uvidíme, čo sa udeje, ale je jasné, že ak chceme, aby voľby neboli len takou nejakou momentkou, ale aby sme boli naozaj ako parlament tam prístomní, aby sme mohli kontrolovať, čo sa v tej krajine deje, tak e, naši mm, aktuálni poslanci nemajú jednoducho čas byť tam veľmi dlho a mohlo by to byť dobre, keby to boli možno tí bývalí poslanci, možno by sme našli nejaké riešenie aj na tejto úrovni. A pán Gžip, ospravedlňujem sa, že zle vyslovujem vaše meno. Uh, Eh, vy ste dali celý rad pozmeňovacích návrhov, eh, aby sme nezabúdali na východ. Určite na to nezabúdame. Je pravda, že ja som sa viac sústredila v správe na udalosti z teda arabskej jary, ale ak som to nikdy nespomenula, eh, iné krajiny, aj tak si myslím, že máte pravdu. Neslobodno zapútať na krajiny, ktoré, e, prebieha, ktoré realizujú proces transformácie alebo sú ešte pod autoritatívnym režimom niekde na východe, musia sa oslobodiť. E, takže samozrejme to vieme. A e, to je súčasťou podľa mňa celého problému a teda revízia politiky susedstva by nemala rozlišovať medzi východom a západom a musíme si uvedomovať, že sú tu skúsenosti, ktoré môžeme využiť, skúsenosti nadobudnuté aj v iných politických kontextoch. Takže využila som menej, či využila som mojich, mojich 5 minút. Ďakujem tieňovým e, spravodajcom. A, takže mm, samozrejme predložím aj kompromisné návrhy všetkým tým bodom, ktoré tu boli spomenuté. Samozrejme to bude len taký prvý krok. E, vo štotok popoludní budeme v tom pokračovať. Ďakujem, pani de Kaiser. Nasledujúci bod 10 spätná väzba z nás navšteví delegácie pre vzťahy s palestínskou zákonodárnou rádou v Jeruzaleme a pred Jordánsku 26. až 8. apríla 2011 sa konala táto návšteva v veľmi dôležitom politickom kontexte. Bola, e, bol oznámený zmier medzi dvoma e, základnými e, palestinskými frakciami. Ide o konsolidáciu inštitúcií v Palestíne. Predtým, než udelím slovo, nášmu kolegovi eh, De Herosovi. Chcel by som privítať eh, eh, zástupcu generálneho tajomníka pani Helgu Schmidt, ktorá vlastne bude pozorovať túto diskusiu ako zástupkynia kvartetu. Takže teraz už má slovo pani kolegyňa De Rosa. Um, ďakujem, pán predseda, ďakujem za možnosť e, predniesť túto prezentáciu. Bol som predsedom tejto delegácie od začiatku obdobia v roku 2009 a toto je prvá príležitosť, ktorú mám, aby som teda AFETu urobil prezentáciu. Naozaj si cením túto príležitosť. Takže, a pán Helge Schmidt určite sa bude venovať ďalším veciam, ale ja by som chcela privítať to vyhlásenie e, zo včera, ktoré urobila Rada k otázke e, mierového procesu medzi Izraelom a Palestínou. Je to nesmierne dôležité zopakovanie pozície Európy. Chcem pri upriamiť pozornosť na odsek 10, kde sa uvádza, že budú pracovať s tým, čo navrhuje predbež, teda dočasná vláda v, tomto zmierova, v tej zmierovacej dohode opakujú pozíciu, myslím, že v odseku 4, pozíciu EÚ. To bolo dosť extenzívne načrtnuté v decembri 2009. A chcem privítať aj tú skutočnosť, že baronka Aštonová povedala, že teraz sa pokusí aktivovať kvarteto, aby Eh, sa zareagovala na súčasnú situáciu. Ako už zaznelo, táto návšteva východného Jeruzalema a ďalších častí západného brehu Jordánu sa uskutočnila koncom apríla. Bola to delegácia eh, všetkých eh, teda rôznych strán DPLC a boli tu diskusie s členami PPLC, to je naša primárna zodpovednosť. Stretli sme sa vlastne so všetkými frakciami PPLC eh, s, ľudsk- teda s ľudskoprávnymi mimovládnymi organizáciami boli na západnom brehu Jordánu vo východnom Jeruzaleme. Mali sme aj briefing OČA, čo je e, kancelária OSN pre humanitárnu pomoc vo východnom Jeruzaleme a upriamujem pozornosť poslancov na túto veľmi dôležitú správu z marca 2011 o humanitárnych záležitostiach vo východnom Jeruzaléme, tak ako to identifikovalo OSN. Uh, briefing sme dostali od e, šéfa delegácie vo východnom Jeruzaleme, ktorý potvrdil e, veľmi také biedne očakávania, ktoré sme mali predtým, že odišli, pokiaľ ide o situáciu v regióne. Eh, mali sme diskusie s rodinami vo východnom Jeruzaleme, eh, ktorých vypudili osadníci. Navštívili sme Hebron. Tam sme navštívili vlastne ten kontaktný bod medzi osadníkmi a palestinským obyvateľstvom. Navštívili sme Damaskus, čo tiež teda využívajú Židia v regióne ako miesto modlitieb. Mali sme teda diskusie s rodinami, navštívili sme tiež Tulkarím, kde sme sa stretli e, s lokálnymi e, výbormi e, nenásilného odporu. Boli to hlavne mladí ľudia, ktorí sa snažia vlastne odkloniť mladých ľudí od tej myšlienky násilnej e, reakcie na hľadanie riešenia. Skôr ide o rozvoj komunít a myslím, že to je veľmi zaujímavé, keď sa zamyslíte nad tým, že ako to vyzerá v ostatných častiach e, regiónu. A teda túto vidíme takýto pozitívny rozvoj. Samozrejme, videli sme u účinky, aké má bezpečnostný múr Izrael na lokálne obyvateľstvo. Sú rozdelené farmy, dediny, ľudia sú jednostranne oddelení od západného brehu Jordánu a, a od Izraela a naopak. A to e, teda vedie k problémom aj s, s preukazmi. Stretli sme sa s rodinami, Eh, mužmi, ženami, ktorí sa teda zosobašili s niekým na západnom brehu, ale eh, keďže manžel, manželka v Ramaláhu nemali eh, správny preukaz, nemohli navštíviť Jeruz- východný Jeruzalém a ak sa zase ten partner z Jeruzaléma rozhodne žiť v Ramaláhu, tak stratí svoj jeruzalemský preukaz. Takže toto je celkom dobre, dobre obsiahnuté v správe OSN a to by som vám naozaj odporúčala, aby ste si to prečítali. Mm, záver z tejto návštevy e, bol jednoznačný, jednohlasný názor delegácií, ako som povedal, boli tam viaceré politické strany, že mm, vzhľadom na tú paralýzu v e, oblasti v tom čase e, vnímanie medzi palestíncami, s ktorými sme sa stretli a ďalšími, bolo, že kvarteto je vlastne mŕtvé, že už nemá v sebe ani kúsok života. A teda EÚ musí zohrať e, dôležitú úlohu v snahe rozbehnúť tento proces a môže preukázať svoje hodnoty ako regionálny hráč a pozitívne sa k tomu postaviť podobne ako v iných oblastiach v Egypte, Tunisku, aj e, k tomuto dlhodobému konfliktu. Určite všetci, s ktorými sme sa stretli, boli toho názoru, že čas plinie a ten neustály tlak na palestinské obyvateľstvo nielen vo východnom e, Jeruzaleme, ale aj v iných častiach západného brehu Jordánu e, stále viac a viac palestíncov je e, rozdelených rôznymi e, cestami, mapami. Keď sa pozriete teda na tie mapy, kde sa nachádzajú tie sídla, tak uvidíte celý rád e, miest, enkláv, ktoré sú v palestínskej oblasti a nie sú nijak prepojené len starými cestami, ktoré okrem toho, že teda robia problémy lokálnemu obyvateľstvu, aby sa dostalo z bodu A do bodu B eh, z 10-minútovej chôdze alebo cesty autom sa stane dvojhodinová, lebo musia absolvovať všelijaké kontrole miesta a tak ďalej. Ale pozitú je tu ten politický problém, že už nemáte nejaké mm, súvislé palestinské uh, územie. Ako z toho vz- môže človek vytvoriť nejaký životaschopný štát, keď je to územie takto rozdrobené? Uh, a dovolil e, som si citovať domácich obyvateľov, ktorí to vidia ako nejaký bantastán. A čo sa deje? V zásade aj delegácia potvrdila si tento názor, že sa vlastne takmer to znemožne, ak sa niečo rýchlo neurobi, aby vznikol palestínsky e, štát na základe tých línií z roku 1967. Takže otázka je, že čo je alternatíva. A samozrejme, alternatíva je jednotný štát. A kto si myslí, že jednotný štát je životaschopný, pokiaľ ide o obyvateľstvo, ktoré dlhodobo vlastne je v nejakom konflikte vo východnom Jeruzaleme, e, tam nebudem hovoriť veľa o podrobnostiach, vo východnom Jeruzaleme napríklad e, tlak na vzdelávanie obrovský. Je tam nedostatok nejakých 1400 tried vo východnom Jeruzaleme, teda palestinských tried. A nedostatočné výdavky sú e, zo strany miestnej samozprávy, čo e, to má dopad aj na poskytovanie služieb. Potom je tu ten problém osadníkov nielen vo východnom Jeruzaleme samotnom, ale aj v starom meste. A, teda sú tam také nejaké horce miesta. Naša návšteva by sa dala povedať e, tak, že bolo to veľmi, veľmi smutné, veľmi také čierne a zrazu tretí deň tam bol zástupca Hamasu, ktorý preušil schôdzu a povedal, že bola podpísaná dohoda o zmierení v Káhire. A to bolo našim veľkým prekvapením my sme predtým mali stretnutie s ministrom zahraničnej veci, ktorý povedal, že áno, e, je nejaké stretnutie, ale neboli žiadne náznaky, že by sa to malo dopracovať k nejakému záveru. Takmer všetci z PLC, ktorí tam boli, všetky tie politické strany boli nadšené, že bola dosiahnutá tá politická dohoda. A kamkoľvek sme sa potom vybrali, tak otázky, ktoré nám stále kládli, e, boli, že aká bude reakcia Európa, Európy. Uzná to Európa, tú novú vládu, tí, tých technokratov, e, keď budú voľby, uzná e, Európa výsledky, bude rešpektovať výsledky tých volieb, alebo urobi to, čo v roku 2006 a zamietne tie výsledky. Musím povedať, že naša odpoveď musela byť, že vzhľadom na našu reakciu na to, čo sa deje v Egypte, e, v Tunisku, že nedokážeme si predstaviť situáciu, že by Európa nerešpektovala výsledok spravodlivých voľných volieb a dúfam, že som sa nemýlil, že Európa neurobi opäť tú istú chybu, ale tento optimizmus, táto zmena v nálade bola teda dosť jasná, ale nezmenila samozrejme podmienky na mieste a ako vyhlásenie eh, z rady včera uvádzalo, proces je ešte stále paralizovaný a myslím, že sa musíme pozrieť na to, ako Európa môže pomôcť rozmotať túto situáciu. Naozaj je dôležité eh, v tom vyhlásení aj prezidenta Obamu minulý týždeň. Eh, to bolo dôležité vyhlásenie. Viem, že sú samozrejme k tomu výhrady, že niektoré veci nepovedal. Ale včerajšie vyhlásenie Európy eh, uvádza mnohé veci. Máme tu teda pozíciu, že musíme sa vo všetkých týchto e, veciach naozaj pohnúť vpred. Takisto treba povedať, že minister zahraničných vecí, s ktorým sme sa stretli, palestinský minister zahraničných vecí, nám jasne povedal, že dúfajú, že v septembri v OSN sa teda pohnú k členstvu. Povedal to veľmi jasne, explicitne že tento dátum nebol nemenný. Ak by prebiehali vážne rokovania, pokiaľ ide o otázku hraníc, tak by sa tento dátum dal pohnúť a to je myslím, že dosť dôležité a určite táto informácia sa už dostala tam, kam sa dostať mala. Ale myslím, že je to dôležité určitý náznak toho, že je tu určitá flexibilita, pokiaľ ide o snahu posunúť ten proces pred, pretože niekto z tých palestínčanov, s ktorými sme sa stretli, nebol toho názoru, že v budúcnosti by, teda, že by bola možná mierová budúcnosť bez rokovaní s Izraelom a že aj Izrael potrebuje bezpečnú budúcnosť, ale takisto na nás naliehali, aby sme mali na pamäti, že aj palestínci potrebujú bezpečnosť, že nemôžu žiť v situácii, kde kedykoľvek môžu byť bombardovaní. Uh, takže naozaj je to obojsmerný proces a mier musí vychádzať zo, vla- zo vzájomného rešpektu a bezpečnosti a to určite musíme mať na pamäti. Takisto musím povedať, že z, zo správy Agence France som sa dozvedel, že jeden z vodcov Fatahu povedal, že nemajú zámer pristúpiť k nejakému jednohla, jednostrannému vyhláseniu nezávislosti. No, možno, že e, je rozdiel medzi týmto a snahou o členstvo v OSN. No ale dobre, ešte na záver by som chcel povedať, že no, určite mohli by sme toho povedať ešte veľa, ale dve veci v prvom rade bude dôležité za súčasných podmienok, aby parlament mal mechanizmus, eh, ako sledovať, čo sa deje. A eh, ja som o tom ešte nediskutoval s Hanskertom Potteringom alebo kýmkoľvek, ale možno by AFED mohol dať mandát pracovnej skupine pre Blízky východ, aby to sledovala, aby AFETu potom podala správu a možno by bolo to dôležité aj pre parlament samotný diskutovať o mierovom procese už teraz, o mierovom procese na Blízkom východe špecificky. Viem, že sú tu aj teda širšie otázky, ale bolo by to naozaj veľmi dôležité pre poslancov, aby mali možnosť roz... viesť o tom rozprávu, prijať možno nejaké uznesenie a snad by to posilnilo postavenie Európy v rokovaniach kvarteta OS, USA, Palestiny a Izrael. Ďakujem. Takže predtým, než otvoríme diskusiu, myslím si, že by bolo užitočné vypočuť si, čo má povedať pani Helga Schmidt, aby nám podala aktualizovaný pohľad na situáciu v regióne a potom umožníme kolegom, ktorí by sa chceli vrátiť do diskusie, aby sa vyjadrili. Thank you very much, um, and th- Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali a dali mi príležitosť prehovoriť, chcem nadviazať a reagovať na niektoré veci, ktoré odzneli a ja s nimi e, v mnohých prípadoch súhlasím. Jedna vec, kde nesúhlasím, je, že k kvartet je tu. Myslím si, že EU je instrumentálna, no, ale zatiaľ sa nedosiahol tento kvartet. A dovolte mi ešte vyjadriť to podrobnejšie. Máme e, stretnutie lídrov e, vo februári pod e, vedením vysokej predstaviteľky Mnichove a cieľom bolo vyhlásenie zo strany kvartetu, čo by pomohlo obom stranám, aby sa vrátili za rokovací stôl. To sa stalo v čase, teda vo februári, keď udalosti v Egypte a v ďalších krajinách sa len začali, čiže nie každý mal pocit, že načasovanie je správne a predstaviteľa kvartetu mali viaceré stretnutia s, rokujúcimi, s rokujúcimi zo strany Izraelu a Palestíny, aby zistili, čo privedie obe strany naspäť k rokovaciemu stolu. Mali sme viacero kôl rokovaní e, s rôznymi predstaviteľmi teda Palestíny aj Izraelu. Boli to úspešné stretnutia. Aj v Bruseli to je poprvýkrát, kedy sa takéto niečo stalo. Museli sme posunúť stretnutie lídrov kvartetu dvakrát, ale stretneme sa zajtra v Paríži. A bude to moment, kedy budeme hodnotiť posledný vývoj a analyzovať, ako napredovať budeme mať určite príležitosť e, budovať na mm, tom momente, ktoré e, bolo vytvorené po prejave pána Obamu. Takže mm, vo Washingtone som bola spolu s vysokou predstaviteľkou minulý týždeň pred týmto prejavom a jordánsky král tam bol tiež. E, myslím, že to bol veľmi strategický moment. Vysoká predstaviteľka podotkla, že na túto skutočnosť a na to, že potrebujeme jasné posolstvo. Samozrejme, že by sme veľmi privítali že sme veľmi privítali prejav prezidenta Obamu a jeho zmienku na to, že hranice musia byť založené na situácii z roku 67, musíme uznať strany z oboch strán a musia byť splnené aj bezpečnostné podmienky. Takisto aj otázka Jeruzalému a utečencov sa riešila. Takže toto je pozícia EÚ. Mali sme stretnutie ministra zahraničných vecí včera a dospeli sme k záverom. Závery potvrdili naše stanovisko a síce, že mm, musia sa čo najskôr začať priame rokovania. Hovorili ste o septembri, o tom, že Izraelčania povedali, že termín september nie je um, nemeniteľný. A to sme presne, to isté sme počuli od Eh, hlavných negociátorov. Eh, máme ale analýzu, že ak bude v, sa v, de, v septembri rokovať, tak eh, nebude potrebné e, mať valné zhromaždenie. Teda tu je ambícia EÚ, aby partnery kvartetu sa vrátili k rokovaciemu stolu. Myslíme, že je to potrebné aj preto, lebo je veľa tém, ktoré sa môžu vyriešiť iba v rámci rokovania. Nejde len o bezpečnosť hraníc, ale aj o vodu, elektrinu a ostatné veci. Tiež sme jasne dali najavo, že nechceme unilaterálne kroky ani na jednej, ani na druhej strane, teda osady eh, zo strany Izraelu, a viackrát sme to opakovali. Aj v záveroch rady je to aj v priamej konverzácii odznelo, že tieto osady sú prekážkou pre mier, ako aj včera. Vysoká predstaviteľka to povedala pre tlač. Teda e, neradíme takéto unilaterálne kroky, chceme, aby sa riešenie rokovalo z oboch strán. Vaša návšteva e, kolidovala s oznámením dohody e, zo strany palestinských e, frakcií. Chceme, aby tu bolo zmierenie týchto znepriateľených frakcií. prezident Abbas to povedal, čiže chceme riešenie dvoch štátov, ale samozrejme naše chápanie je také, že princíp e, nenásilia a plnenie e, predošlých povinností a dohôd sa bude rešpektovať. To znamená aj právo Izraela e, na existenciu. Nechcem hovoriť príliš dlho, možno posledná vec, pretože tie skúsenosti z cesty, hovorili ste o svojich skúsenostiach z cesty a toto palestínčania veľmi uznávajú my sme najspolahlivejším e, darcom e, pomoci asi 500 miliónov eur ročne poskytuje e, rozpočet EÚ pre Palestínu vrátane Fondu pre palestinských utečencov, teda aj bilaterálna pomoc zo strany členských krajín, tu hrá svoju úlohu. Ale musíme povedať aj to, že sme v popredí toho, tej iniciatívy, aby sa otvorilo aj pasmo Gazi. Je tu teda veľká obava. Vysoká predstaviteľka navštívila pásmo Gazi ako prvá spomedzi ministra zahraničných vecí šla tam, bola tam dvakrát a ch chceme, aby sa politika zmenila, nielen pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, ale malo by to byť konzistentné otvorenie hraníc a konzistentná politika, ktorá by umožnila Gaze mať e, e, realizovať bežný obchod. Tiež chceme podporiť palestínčanov, hlavne keď chcú uh, zmodernizovať hraničné prechody a mm, pomôcť im vykonávať si svoje povinnosti. Ďakujem pekne. Víme. Dobre, ďakujem. Teraz máme zoznam kolegov, ktorí sa žiadajú o slovo. Ktorí žiadajú o slovo. Prvý je kolega Atkin. Predseda, ja som bol v dvoch delegáciách v Palestíne, Gaze a východnom Jeruzaleme pod vedením pána Dela Rosu a blahoželám mu, ako aj všetkým ďalším politikom, tým, že boli, k tomu, že boli v správnom čase na správnom mieste. Prepačte, že som tam teraz nebol, ale mali sme e, voľby v Británii. Hovoril o niekoľkých veciach, e, ale nemáme čas hovoriť o podrobnostiach, e, ale veľmi silne ho podporujem. Kolegovia, ktorí boli súčasťou delegácií, potvrdia tieto podrobnosti. Posledný krát, keď som tam bol, doktor Ašra nám povedal, je to uh, eh, palestínsky kresťan, povedal nám, je minúta do polnoci a to je čas, uh, o ktorom hovoril pán Delarosa. Kľúčové posolstvo, ktoré chcem vyjadriť tento výbor, to pochopí, ale neviem, či aj parlament. Pokiaľ parlament a Európska únia vo svojich roz, rôznych úlohách e, nepodporia pozitívne e, Palestínu, tak sa nič nestane. Obvinili nás, keď som tam bol a počul som to už predtým, z toho, že sme e, platcami, ale nie hráčmi. Ja nesúhlasím s predošlým rečníkom ohľadom kvartetu. E, kvartet nemá svoju úlohu, nerešpektujú ho a e, všeobecne nezohráva významnú úlohu. Ale my môžeme a musíme. A čo mňa trápi, pán predseda, je, že tento parlament, e, ako pochopiteľne to býva, už tak je rozdelený ohľadom Izraelu a Palestíny a je kľúčové, aby Izrael e, bol, aby mu bolo potvrdené, že má svoju budúcnosť, svoje hranice a právo existovať. To treba stále opakovať e, a rovnako Palestína musí byť, e, musí mať zaručené, že má právo na budúcnosť. A Hamas, s ktorými nemáme komunikovať, pretože sú to teroristi, uh, má naozaj pozoruhodných ľudí, majú jasnú predstavu toho, čo chcú v politike dosiahnuť a teda znovu v fatách e, všetky nádeje, e, ktoré sme do ňoho vkladali, e, jednoducho treba zrealizovať. Izrael musí pochopiť, že to, čo Obama hovorí, sa stane. Musia pochopiť, že ich hranice sú bezpečné, ale osady a ich budovanie sa musí zastaviť Gaza musí mať prístup k tomu, čo tak zúfalo potrebuje a sloboda pohybu pre všetkých palestínčanov sa musí potvrdiť. Juhoafrický diplomat eh, mi povedal, že ak si myslíte, že apartheid v Južnej Afrike bol zlý, tak príďte sem a pozrite sa, čo sa deje tu. To je naozaj veľmi smutné konštatovanie a musíme si ho všetci uvedomiť, keď o tejto mm, téme diskutujeme. A na záver súhlasím s tým, že tu musí byť zásadná diskusia, pozitické výsledky, špecifická politika, ktorú treba rešpektovať, či už ide o obchod, politiku, financie, čokoľvek to bude. Špecifická politika, my musíme byť hráčmi, nie len plátcami. A teraz je tu možnosť, ktorú musíme využiť. Grazie. Ďakujem. E, kolegyňa Oken za Zelených. Ďakujem pekne. Bola som súčasťou delegácie ako, a som podpredsedničkou delegácie do Palestíny a úplne podporujem to, čo e, povedal kolegyňa, kolega predo mnou, pokiaľ ide o teroristov. Opäť e, sa pripomína, že keď USA chcelo dotlačiť Sinn Féin k negociačnom stavu boli, terorist, boli vtedy teroristami. To len tak bokom. A myslím si, že by sme mali požiadať e, radu pani Aštonovú, aby nám vysvetlili, čo mám na pamäti. Ja si myslím, že to včerajšie uznesenie je veľmi dobré, ale e, čo znamená tá formulácia, keď bude vhodný čas, ktorú tam nájdeme v článku 2 to, čo sme videli, je e, mierový e, proces, ktorý e, sa predlžuje a posilňuje okupáciu, ktorá vďaka tomu môže ďalej, ďalej pokračovať. A zo strany Izraela sú tu mnohé jednostranné kroky, ako napríklad pokračovanie osídľovania. Múr je takýto jednostranný krok. Aj teda kroky v Gaze. Bolo by dobre, keby dve strany spolupracovali naraz spoločne, ale o právach sa jednoducho nemôže diskutovať. Majú svoje práva a to je jednoznačné podľa medzinárodného práva. Mali by sme zrušiť okupáciu až potom začať e, e, rokovať o utečencoch a ako urobíme to a ako ono. To je veľmi dôležité, aby dva súverené štáty mohli potom rokovať. A na záver Eh, naozaj eh, už prichádzame od čas, eh, už ho nemáme dosť a riešenie jedného štátu by bolo naozaj katastrofou. Stretla som jedného, dvoch palestinčanov, ktorí povedali, že by to možno fungovalo, pretože potom by EÚ poprvýkrát reagovala na ich požiadavky a mohla by reagovať na porušovanie ľudských práv. Možno je to správne, ale mali by sme tu 10 ročia násilnosti a nenávisti a celé to eh, hnutie nenásilnosti by bolo eh, umlčané, keby eh, sme sa vzdali tohto riešenia dvoch štátov a tomu sme naozaj veľmi blízko pretože zatiaľ sa celá otázka nepohla ani o krôčik. Takže ak teraz akceptujeme aká a ja e, mám dojem, že e, väčšina je teda za Vinte, tak e, potom vlastne to znamená, že tú maličkú šancu, ktorú máme, vlastne vyhodíme. Ak nevyužijeme naše prostriedky, ktoré máme, tie sú veľmi jemné na to, aby sme vlastne zatlačili na Izrael, tak myslím, že zahodíme imič EÚ v celom regióne pretože si bude vedomý toho, že EÚ používa dvoj, dvojitý štandard. Ďakujem, je veľmi nesympatické určite z mojej strany obmedziť rečnícky čas, ale o posledný musíme skončiť a máme 5 prihlášok do diskusie a potom e, kolega Teros sa stručne, myslím, zhrne diskusiu, takže prosím aby ste boli čo najstručnejší. Kolega Brok. Pán eh, predseda, pár eh, poznámok z mojej strany. Najradšej by som položil moju neobľúbenejšiu otázku. Kedy EU konečne rozhodne v rámci kvarteta o rovnakej eh, úlohe EU, o rovnakej úrovni, ako majú USA? Myslím, že to je dôležitá otázka, aj pokiaľ ide o riešenie problému e, v tomto celom regióne. Myslím si, že iba keď Európa a USA e, budú mať e, spoločnú dôležitú úlohu, tak vznikne dôveryhodnosť, ktorá so sebou prinesie potrebné garancie pre obe strany, čo je veľmi dôležité. E, práve otázka týchto záruk je problematická. Nemôžeme iba Izraelu jednostranne e, niečo vyčítať. Hamas e, v pásme Gazi konala v minulosti tak, ako konala. K tomu môžeme mať odlišné názory. Aj na najprv a potom Ajva. Ale ak naďalej teda tu nie je ochota ehm, v súvislosti s teda, e, akceptovaním dvoch e, štátov, tak tu máme problém. A pokiaľ ide o e, kritiku Izraela v súvislosti s osídľovaním, to je tiež zložitý bod a preto by sme mali klásť dôraz na to, aby tu nastal proces, ktorý by bol akceptovaný oboma stranami. Eh, ktoré by sa obe chceli dohodnúť a eh, Malo by to byť eh, neutrálne a rovnoprávne takéto rokovanie a to bude fungovať iba za predpokladu, že tu bude spolupráca s Arabskou ligou a ostatnými arabskými krajinami a tu je neistota, či to môže fungovať aj teda vo vzťahu s eh, takými zmenami, eh, ako ich momentálne môžeme sledovať v Egypte. A toto môže meniť eh, vzťahy týchto krajín voči Izraelu. Ani Izrael si ich nevie predstaviť a vzbudzuje to v ňom neistosť, neistosť, neistotu, takže to by sme mali tiež zohľadniť preto si eh, myslím, že naozaj je potrebné eh, riešiť eh, konflikt na Blízkom východe, pretože by to priviedlo mier do celého ehm, tohto regiónu a nemali by sme hľadať už bytočne ďalšie aliby. Ďakujem. Kolegyňa Kiel Nielsen. Ďakujem za slovo. Konštatujeme, že návrh pána Dalarosu je vynikajúci. Potrebujeme diskusiu v tomto parlamente. Táto otázka si vyžaduje dlhú diskusiu a ja sa pridávam k jeho návrhu. Niekoľko pripomienok. Vyriešenie tohto problému pán Brok hovorí, že je to nevinutné pre región, ale ja hovorím, je to nevinutné pre všetky Eh, naše mesta pre stabilitu a kľud v našich regiónoch a v našich vlastných mestách. Chcela by som sa vrátiť jednej vete, že stratíme tvár, že Európska únia stratí tvár. Ja sa obávam, že sa to už deje. Keď vidíme, ako občianská spoločnosť musí riešiť problémy, pretože my nerobíme si svoju prácu, keď vidíme, že tento, táto uh, kampaň e, bojkotu, investície proti e, dovozu produktov z bývalých kolónií. E, vidíme, že Európska únia nedokáže zabezpečiť vystopovateľnosť produktov, ktoré dováža v rámci dohode o spolupráci s Izraelom. Musíme rešpektovať medzinárodné pravidlá a ženevský dohovor. Vidíme tiež veci, ktoré sa deja, dejú v Gaze. Blokovanie alebo blokáda Gazy je nepriateľná. Humanitárne je to nepriateľné. Viac ako 60 obyvateľstva sú deti, maloletí a títo platia cenu za to, čo sa odhlasovalo v roku 2006, čo nám nevyhovuje. Je to príšerné práve e, teda tu živíme e, nenávisť a budúcu pomstu zo strany týchto ľudí. Zdá sa, že Izrael reagoval nejaký čas, pretože tu bolo e, mierne e, alebo zmiernenie tejto bloga, blokády. A ja by som chcela povedať, že momentálne je 15 lodí, ktoré sa pripravuje na cestu do Gazy. Z mnohých európskych krajín vo Francúzsku je tu loď premiér, loď e, pre gazu. Má obrovskú všeobecnú podporu. Mnohé osobnosti e, zo strany kultúry, novinári e, sú autormi výzvy, aby sa podporila táto flotila do gazy. A ja dúfam, že pani Ashton a, eh, a jej spolupracovníci urobí všetko, aby zabezpečili, že zo strany Izraelu tu nebude masaker, že tu nebude agresia voči, tejto, voči týmto mierovým militantom a tejto flotile, ktorá, sa, ktorá mierí do Gazy. Kolega Gomez, Neuser. Kolegyne Gomez, Neuser a Morvaj. Eh, minútu, minútu a pol maximálne. Nech sa páči inak nebude čas na odpovede. E, chcel e, by som podporiť e, myšlienku Francisa, aby sme zorganizovali diskusiu za prítomnosti pani Aštenovej alebo podobne a kde by sa parlament mohol vyjadriť. Toto je naozaj dôležitý čas, dôležitá doba. Veci nie sú tak, aké boli v minulosti. Nemôžeme uh, akceptovať, aby sa ďalej nič nedialo. tzv. arabská jar naozaj mení situáciu pre Izrael. Ale je potrebné začať e, konať, e, zaujať stanovisko a žiadať od rady, aby e, začala aktívne konať na na základe toho, aby sme boli rovnoprávni v rámci kvarteta eh, z USA. Keď je potrebná eh, deklarácia, malo by sa k nej rýchlo pristúpiť eh, a Európa by sa mala silnejšie zasadiť. Je to dôležité pre budúcnosť Izraela aj Palestíny. Kolega Najzer, nech sa páči. Ich war auch Mitglied dieser Ďakujem, ja som bol tiež členom tejto delegácie. Tiež by som mohol spomenúť veľa detajlov, ktoré objasňujú, že vyhnanie sa stalo e, čoraz brutálnejším, humanitárna situácia sa naďalej zhoršuje. Myslím si, že nezávislá správa OSN jasne o tom svedčí. Myslím, že teraz ako Európsky parlament je to na nás. Nemám chuť ako poslanec uvažovať nad tým, či by sa mal posilniť, či by sa mal posilniť kvarteto alebo začať konať rada. My by sme mali tiež sa chopiť našej úlohy a jasne sa pozicionovať a to včas. V septembri E, e, rozhodne OSN a predtým by Európa mala zaujať svoju pozíciu, inak stratíme poslednú zvyšok dôfrihodnosti voči arabskému svetu, ak teraz v Palestíne e, v súvislosti s tým, čo sa, sa deje, toto proces zmierovania medzi Fatahom a Hamasom a v Palestíne, ak nezaujmeme nejaké stanovisko. Ďakujem posledná prihláška do diskusie kolega Morvaj, kolegyňa Morvaj. Time pressure. Ďakujem pekne. Chcela by som len požiadať o faktickú otázku. zastupca zahraničnej služby pani Ashton spomenula, že Európska únia, inými slovami, e, európsky daňoví poplatníci zaplatili 500 miliónov eur e, ročne e, smerom k Palestíne. Moja otázka je, či Izrael zaplatil za škody, ktoré spôsobil a či Európska únia niekedy žiadala od Izraelu, aby zaplatilo za spôsobené škody prostredníctvom porušovania medzinárodných eh, pravidel, medzinárodného práva, napríklad nelegálny útok, útoky na gazu, alebo je to nejaký taký zvyk, že Európsky učitelia, zdravotné sestry a požiarníci musia zaplatiť za znovu vybudovanie škôl a ostatných verejných inštitúcií, ktoré boli poškodené a zničené Izraelom. Ďakujem. Eh, eh, la, la conclusione. Závery teda stručné. Poprosím vás na dve minútky, minútku a pol. Má slovo pán Derosa a pani Šmit. Pani Šmit najprv a potom kolega Derosa. Very eh, briefly, because we have to close ja. it. Ich werde ganz eh, ja budem veľmi stručná. K otázke pána Broka, kedy sa EÚ chopí vedúcej vlohy. Kvarteto je zo štyroch partnerov EÚ, Američania, OSN a Rusy. A otázka vedúcej úlohy vyvstáva keď zasada kvarteto v Európe, e, vtedy to vedie Európa, ak je to v Amerike, tak, to, tak je to OSN. To je formálna odpoveď. Inak e, pozície, ktoré zastáva EÚ, sú jasné. Už v roku 2009 boli jasné, tak čo sa týka parametrov aj zmierenia, otázka je teraz e, k tomu zmiereniu a myslím, že my máme dosť veľký podiel na tom, že sa to kvarteto reaktivovalo a dávam zapravdu pánovi Brokovi. E, samozrejme, musíme spolupracovať s obidvoma stranami, aby sa to realizovalo. A preto re, e, unilaterálne kroky nás ďaleko neprivedú. A čo sa týka odškodnenia, no musím povedať, že Izrael dlho e, bol bombardovaný raketami z pásma Gazy. To treba tiež povedať, na to sa občas zabúda. La conclusione. Ja. Ďakujem. Nebudem teraz o všetkom hovoriť, len otázka toho odškodného Izraela. Myslím, že Izrael platil odškodné OSN za poškodenie inštalácií v pásme Gazy pred nejakými dvomi rokmi, ale EÚ nebola kompenzovaná, pretože EÚ odovzdáva tieto zariadenia palestínčanom. Čiže palestínčania musia vlastne eh, žiadať odškodné v týchto otázkach. Čo sa týka Hamasu, tomu by som sa snad ešte mal venovať. Hamas nie je nejaká jedna bunka v organizácii. Je to ako všetky organizácie ktoré sú z takýchto liberalizačných eh, bojov. Sú tam v tom teroristi, sú tam ľudia, ktorí idú z jednej strany na druhú takže, a tak ďalej a tak ďalej. Je to, je, to, je to hnutie, ktoré sa vyvíja. To, že eh, podpísali túto dohodu o zmierení, je znakom tohto vývoja. Myslím, že Európa si musí nájsť spôsoby, ako s nimi komunikovať. Nehovorím, že um, rokovať, ale musí si nájsť spôsoby komunikácie, aby sa podporil tento proces, aby um, sa diala taká komunikácia, ktorá zabezpečí uh, budúcnosť, aby teda to bola istota. Ak nebudeme vážni, ak sa na tom nebudeme angažovať, tak uh, to nebude brané vážne a to je dôležité. No a ešte chcem povedať, že plne podporujem vyhlásenie rady, pokiaľ ide o, e, pokiaľ ide o prepustenie, ale tých 600 palestínskych detí, ktoré sú v, v izraelskom väzení, tie by sa mali tiež prepustiť. Ja plne sympatizujem s a rodinou a určite mal by mať možnosť vrátiť sa k rodine, ale uh, áno, humanitárne uh, aspekty sú na dvoch stranách a tie deti, ktoré sú pred vojenskými súdmi, treba tiež prepustiť. Ďakujem všetkým za prítomnosť, za pozornosť a stretneme sa tu opäť zajtra o 9. Ďakujem.